Bonjour, je vous remercie de... Dobrý deň, ďakujem vám, že ste prišli a požiadal by som vás, aby ste sa usadili. Srdečne vás vítam na prvom zasadnutí po letnej prestávke. Dúfam, že ste v plnej sile. Pred eh, prijatím programu mi dovolte ešte upozorniť na zničujúci uragán, ktorý dnes v noci zasiahol Karibik a konkrétne dva európske ostrovy aj San Bartolomé a San Martin. San, Svetý Bartolomé a Svetý Martin boli úplne zničené. percent San Martin tak holandská aj francúzska časť bola za, za, zasiahnutá. Boli zničené dlhoročné investície na krajine, v krajine. Letisko, prístav, telekomunikačná infraštruktúra i turistická infraštruktúra, všetko bolo zasiahnuté. No a rovnako sú tam aj obete na životoch, takže preto som presvedčený, že všetci budete s nami solidárni, aby sme vyjadrili eh, našu sústrať, sústrasť a súcit s občanmi Európy, ale so všetkými ľuďmi Karibiku, ktorí zatiaľ Z našeho následky uragánu Irma a Pripomínam, že predseda komisie Jean-Claude Juncker, ako aj komisárka Corina Retu, ako aj komisár Mimica, eh, zmobilizovali všetky nástroje solidarity voči týmto krajinám. Viem, eh, že nám kolega Lambert sa chce vyjadriť eh, k tejto téme a dávam mu slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja Plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Keďže tu stretávame na tomto zasadnutí, tak eh, vidíme rôzne následky tejto, tohto orgánu, ktorý uh, eh, spustošil celý región a teraz ide smerom USA. Mám otázku pre sekretariát jednu mimoriadne dôležitú otázku. Možno by sme mohli dnes obdržať informácie alebo analýzu o stave, o situácii na ostrovoch. Existujú rôzne ostrovy, rôzne možnosti, ktoré máme a my musíme spolupracovať s zasiahnutými ostrovmi. Nie každá krajina má rovnaké možnosti a možno by sme mohli získať informácie o možnostiach spolupráci alebo o možných krokoch, ktoré by sme mohli podniknúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Louis Josef tiež dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Kolegyne, kolegovia, ja som zástupca regiónu v Európskom parlamente. Ja som veľmi Eh, smutný a zasiahnutý. Toto je katastrofou, ktorá zasiahla obyvateľov. Ostrov Svetý Martin bol zničený z 95%. Neviem, či si viete predstaviť, čo to znamená. Zasiahol vietor v rýchlosti až 300 km za hodinu. Cyklon Hugo v roku 1999 lietadlo, ktoré bolo zaparkované na letisku a posunul toto lietadlo e, cyklon O 200 metrov, takže si predstavíte, aké to bolo. Takže dúfam, že sa môžeme spolahnúť na solidaritu všetkých eh, kolegov s týmito zasiahnutými ostrovmi. Dúfam, že čoskoro sa vrátia do, mm, k normálnemu životu. My tom pomôžeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ja prejdeme k schváleniu programu s, malým, s malou zmenou. Ja navrhujem e, so súhlasom pravdovcu pani Giuffrida Kozolina, e, že správu správy Čufrida Kosolino si vymenia poradie. Dúfam, že nie je žiadna námienka, takže bod 8 bude prediskutovaný pred bodom 7. Návrh programu a návrh zápisníc z 19. júna, 29. júna, 12. júla tie dostali k dispozícii a keď nebudú žiadne námietky, tak budú schválené. No a myslím, že môžeme schváliť tiež kalendár zasadnutí výboru REGI na rok 2018, ktorý ste dostali k dispozícii plánovaných je sa zasadnutie výboru. Je to náročné, ja dúfam, alebo myslím, že sa nám podarilo nájsť eh, ten najlepší spôsob. Jedno, mesie, eh, jedno zasadnutie mes, mesačne, okrem augustu, a nebudeme mávať zasadnutie vo do po obede, tak aby všetci mohli čo najlepšie sa naplánovať domov. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Hlasovaniu o bode 5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na finančný rok 2018. Všetci majú snáď svoje hlasovacie karty. No a navrhujem, aby sme prešli k hlasovaniu. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kompromis bol schválený. Teraz prejdeme priamo pozmeňujúcu návrhu 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 2. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmejúci návrh 13, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa prijatí Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Navrhujem, aby sme si to overili elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Amendement 19, qui est pour? Pozmeňujúci návrh 19. Amendement 20. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Navrhujem, aby sme z toho overili tiež. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. a veľkou väčšinou to bolo zamietnuté. Vous pouvez návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 26, kto je za? proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Môžeme si to overiť, ale myslím, že bol prijatý. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 27 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 33 za. Proti. Zdržali sa prijatí 34 za, proti, zdržali sa, navrhujem, by sme si to overili, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, nebol prijatý. Pozrieme sa na 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Takže si to overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. No, Pozmím si návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa. No, bolo to prijaté. Záverečné hlasovanie, elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. a správa našej predsedničky bola prijatá veľkou väčšinou. Gratulujeme. A prejdeme teraz k hlasovaniu správy alebo hlasovaniu o správe nášho kolegu Valkarsela. Nie je prítomný. Ale tak prejdeme okamžite k hlasovaniu, aby sme nestracali čas. Pozmienujúce návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Hmm. Pozmienujúce návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa. prijatí. Odsek 1. Zálež 1. Bis. Kto je za? Proti. Zdržali sa. prijatí. A MC2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. prijatí. Pozrime sa v 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí prijatý. Pozmeň sa 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 33 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatý. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, proti, zdržali sa Navrhujem, aby sme si to overili. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 58 za. Proti. Zdržali sa. Tiež navrhujem overenie. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 59 za, proti, zdržali sa. Tiež si to overíme. Pozrieme sa na 59. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 8 za. Proti zdržali sa prijatí. 9 za. Proti zdržali sa prijatí. 77 za. Proti zdržali sa prijatí. 10 za. Proti zdržali sa prijatí. 11 za. Proti zdržali sa prijatí prijatý. Prejdeme k záverečnému hlasovaniu v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Správa bola prijatá veľkou väčšinou. Gratulujeme kolegovi Valkarselovi. Bien. Notre collègue. Dobre, naša kolegyňa Jufrida je už prítomná, ju vítam a prejdeme k rozprave o jej správe, ako sme sa dohodli. Správa o konkurencie schopnosti regiónov s nízkym príjmom a nízkym rastom. Je to prvá výmena názorov vo výbore o tejto správe, ale nie je to poprvýkrát, keď naše, náš výbor sa venuje tejto problematike a otázka je vidieť, ako zlepšiť efektivitu politiky súdržnosti v niektorých európskych regiónoch. A je to otázka, ktorá sa týka tiež budúcnosti kohezné politiky ja žiadam kolegov, ktorí sa nezúčastňujú tejto rozpravy, aby čo najrýchlejšie opustili sálu, tak aby naša kolegyňa Jufrida nám mohla predstaviť svoju správu a potom dáme slovo tieňovým spravodajcom. Takže nech sa páči, spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Dovolte mi takú drobnú úvahu na úvod našej diskusie. Určite, ako ste správne povedali, ide už o známe témy a my sme ich e, chceli definovať trošku podrobnejšie, respektíve sme sa chceli venovať niektorým aspektom. E, komisia, ako viete, zverejnila dokument o týchto regiónoch e, a Práve v tomto dokumente sa hovorí o regiónoch s nízkym rastom, s nízkym, s nízkym HDP a potom sú tam aj regióny, ktoré sa nachádzajú v Taliansku, Španielsku, Grécku či Portugalsku. A potom komisia identifikovala e, regióny s nízkym príjmom, ale kde bol zaznamenaný pomerne pozitívny rast. Regióny s nízkym rastom um, sa nachádzali pozadu, ale tu práve kohezná politika prináša svoje ovocie. Napríklad mám tu na mysli krajiny východnej Európy ako Bulharsko, Polsko, Rumunsko. V správe sa hovorí o kľúčových faktoroch, ktoré sú citlivej povahy a preto si určite zasluhujú ďalšie úvahy. A my sa im určite budeme v správe podrobnejšie venovať nezabúdajúc na otázku vzdelávania alebo pracovných miest. Pracovné miesta, práca, to je tá téma, ktorá sa tu objavuje a ktorá je veľmi citlivá. Hovoríme, hovoríme o pracovných trhoch, ktoré nie sú efektívne. Um, Hovoríme tam aj o minimálnych eh, mzdách a tak ďalej, ktoré, ktoré, ktoré sú často prekažkou rastu. Eh, hovoríme aj o zmluvách na dobu určitú, ehm, kedy je potom ťažko očakávať od podnikov, že budú rásť, keď im nie sú poskytované žiadne stimuly. Chcela som len počiarknúť tri body. Viem, že nemáme veľa času a um, komisia um, respektíve um, vychádza sa správe z toho, respektíve nápája koheznú politiku na verejný dlh s tým, že hovorí, že verejný dlh eh, má vplyv na kapacitu um, štrukturálnych fondov vytvárať rast. Samozrejme, sú tu aj isté záväzky v spojitosti s verejným dlhom a často tie zaostávajúce regióny, ktoré závisia od týchto zdrojov, trpia ehm, malým objemom investícií. Ale v správe komisie chýba a ešte jeden prvok, ktorý je veľmi dôležitý pre tvorbu investícií. A síce ide o parametre deficitu. Všetko to samozrejme súvisí s rozpočtom, preto je jedným z veľmi dôležitým, preto je veľmi dôležitým bodom, a už sme to toľkokrát povedali, spolufinancovanie paktu stability. Po druhé, Kondi- makroekonomická kondicionalita. Nuž e, určite teraz e, nemá zmysel e, opakovať nedávnu históriu, ale napríklad v prípade Španielska, Portugalska sme videli, že je naozaj veľmi potrebné vnímať potrebu kondicionality mm, treba sa totiž vyhnúť tomu, aby investície práve na týchto teritoriách, aby, aby jednoducho e, neexistovalo v ich súvislosti žiadne riziko, pretože sú dôležité z makroekonomického pohľadu. Nesmieme zabudnať na základné hodnoty spolužitia v rámci EÚ. Všetko to súvisí ale aj s inými oblastiami politiky. Nede len o hospodárskú politiku. Mm, Treba to všetko, e, treba stimulovať reformy a ešte posledný bod. Komisia e, vyjadrila želanie užšieho vzťahu medzi koheznou politikou a konkrétnymi odporúčaniami pre krajiny, ale nehovorí konkrétne, ako by si to predstavovala. Mm. Čiže mm, kohezná politika by sa nemala pretaviť do nejakej mm, do nejakej výkonnej ruky európskeho semestra. Odporúčania by mali byť na niekoľko rokov a podľa nás by mali byť prispôsobené regiónom a my hovoríme ďalej o jednotlivých scenároch, Čiže ak si chceme predstaviť nejaké dva scenáre, napríklad poprvé, kohezná politika, ehm, kedy treba investovať a kedy treba sa naozaj venovať odporúčaniam, a ktoré by boli vypracované na báze makroekonomickej kondicionalite. Toto je scenár, kedy by kohezná politika bol, bola nástrojom hospodárskej politiky EÚ. A po druhé, kohezná politika by mala byť naozaj prioritou pre EÚ s tým, že treba zabezpečiť náležité zdroje aj v nadchádzajúcom programovom období. E, zdroje by išli do za, zaostávajúcich regiónov s tým, že by sa mali samozrejme zredukovať e, rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Treba samozrejme uvažovať nad najlepšími spôsobmi, ako sa dopracovať týmto výsledkom cestou spolupráce a cestou súladu s hospodárskou politikou. S tým, že treba mať na zreteli potreby a charakteristiku jednotlivých regiónov. A toto sa mi páči z toho najviac. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za návrhy a pripomienky. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Myslím, že sú tu zaujímavé prvky v tom, čo tu práve odznelo. To znamená, nie je tu žiadna evidentná korelácia medzi tou mierou rastu a úrovňou rozvoja. To znamená, že sú regióny, ktoré majú vysoký rast, rast ale predsa len, pokiaľ ide o rozvoj, zaostávajú a majú problémy napríklad s vytváraním pracovných príležitostí a aj na druhej strane tu máme zase také regióny, kde majú nízky res, e, rast, ale v podstate sú to veľmi bohaté regióny. Ale čo je cieľom? Cieľom kohezne, koheznej politiky je to, aby sme sa uberali smerom k rozvoju a k vytváraniu pracovných príležitostí. Takže týmto môžeme dať slovo tieňovým spravodajcom. Za EPP dostane slovo pán Fernando Ross. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne spravodajkyni za túto správu z iniciatívy a chcel by som sa k nej vyjadriť. Ja vítam túto iniciatívu zo strany pani Kretu, pokiaľ ide o pilotné projekty týkajúce sa krajín Rumunska a Polska, tak ako sme to počuli, sú to veľmi dôležité praktické prí... pokroky v rámci politickej, e, politickej práce na to, aby sa tieto regióny rozvíjali. Teraz tu máme rozdelenie na dve skupiny. Na jednej strane tu máme regióny, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o rozvoj, a na druhej strane tu máme zasa regióny, ktoré majú malý rast. Pracovný dokument komisie bol predložený ešte v apríli a je to veľmi dobrá iniciatíva, je to dobrá metóda a pripravuje sa tu obsažná diagnóza, ktorá má byť komplexná a týmto sa poukazuje na konkrétne možné riešenia ďalšieho rozvoja a rastu týchto regiónov, ale čo je dôležité, konkrétne určitá účasť e, komún a autonómnych regiónov, to je takisto niečo, čo by mohlo byť ešte dokonca účinnejšie. My sme to v tomto výbore opakovane vyjadrovali a ďalšia pripomienka z mojej strany, čo treba takisto spomenúť, je to, že každý región má svoju vlastnú stratégiu rastu a rozvoja a to, čo v niektorých iných oblastiach máme, obsiahnuté, tak to sú práve tie špecifické osobitosti regionov, ktoré vždy zohľadňujeme, alebo ktoré by sa mali zohľadniť a ktoré potom eh, vlastne regióny samotné, o ktorých regióny samotné rozhodujú formou konkrétnych postupov. Napríklad pokiaľ ide o ľudské zdroje, ktoré by mali byť navýšené a takisto potrebujeme vyváženejší stabilný makroekonomický rámec. A tretia pripomienka z mojej strany, o tomto aspekte sme takisto už hovorili a pokážali naň. Treba zabezpečiť prístup ku kvalitatívnym, vysokokvalitným informáciám, komplexným informáciám, ktoré sa musia systematizovať, ktoré musia mať solidnú bázu. To som chcel počiarknúť a v podstate môžem gratulovať k tejto správe. Môžeme sa venovať teda hlavne tým regiónom, ktoré majú nízky rast. Ja som bol napríklad primátorom v jednotlivých komunách e, v mojej krajine a zo so skúsenosti viem, že treba si vždy pripraviť dobrú stratégiu, pokiaľ ide o rozvoj hlavne vidieckých priestorov, pretože mesta a vidiek sa líšia a na to sa správnym spôsobom poukazuje aj v tejto správe z vlastnej iniciatívy. A preto by som rád citoval to, čo som povedal už pred rokom a pol, pokiaľ ide o regionálnu konvergenciu, tak tu je urbárna agenda ako aj agenda pre regióny, ktoré majú nízku populačnú hustotu. Tieto musia byť skoordinované, aby sme pripravili ciele, ktoré budú udržateľné. Týka sa to predovšetkým regiónov a menších miest a samozrejme aj pokiaľ ide o regióny a obce. Treba zohľadiť predovšetkým realitu v mestách, ale takisto treba sa pozrieť aj na špecifické politiky rozvoja tých nízko zaludnených regiónov. Takže toto som ocitoval, hovorí rečník, ospravedlňujem sa za to, že som to prečítal tak rýchlo a ak sa to teda nezmienilo nejako špecificky, tak treba si uvedomiť, že táto konkrétna vlastnosť musí byť podchytená aj v tejto správe a čo je dôležité je, aby politické, administratívne a finančné podmienky boli vytvorené pozitívnom duchu pre ďalší rozvoj regionu. Ja si myslím, že tento dokument je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o diskusiu o rozvoji, rozvoji regionov aj v kontexte jednotlivých debát, ktoré tu ešte odznejú. Ďakujem pekne. Merci, cher collègue. Ďakujem pekne, ctení kolegovia. Teraz dostanú slovo socialisti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja podporujem to, čo povedala spravodajkňa vo všetkom, čo uviedla, avšak mám špecifickú otázku. Špecifická otázka sa týka tých rozdielov, ktoré máme medzi jednotlivými regiónmi, ktoré zaostávajú v oblasti rozvoja. A mňa by teda zaujímalo, že či pri písaní tejto správy, keď sa zbierali informácie napríklad zo strany komisie, čo sa teda dá urobiť v prípade tých regiónov, ktoré vlastne už celé roky dostávajú vysoké finančné dávky z regionálnej politiky, ale napriek tomu sa im nepodarilo, aby zaznamenali nejaký významný pokrok dopredu, že či možno by sme nemohli prispieť zo strany regionálnej politiky k tomu, aby v týchto regiónoch skutočne sme zaznamenali zmenu. Hovorím to aj preto, pretože sme napríklad navštívili Sicíliu s misiou tohto regiónu a my vieme, že Sicília už dostáva vysoké podpory celé roky a napriek tomu sa stále nedarí zaznamenať tento posun dopredu. Čo to teda pre nás znamená? auflegen und äh, oder eine intensivere Zusammenarbeit mit den to znamená, že musíme podporovať ďalšiu intenzívnu spoluprácu s regiónmi, aby sme pomáhali aj pri rozvoji, e, pri vývine rozvojových stratégií. Takže toto by ma zaujímalo a tešilo by ma, ak by sme v tejto oblasti našli možné formulácie reakcií na tento problém. Ja jednoducho dostávam túto otázku od svojich voličov doma vždy a rada by som chcela odpoveď, aby sme pomáhali regiónom a nie, aby sme podporovali tých, ktorí hovoria, že nebudeme podporovať chudobné regióny. Takže toto je vlastne, prečo to spomínam. Takže bolo by dobré, aby sme našli nejaký spôsob v tej správe, aby sme to ešte viac dôraznili v tejto správe a spoločne takýmto spôsobom podporili kohoznú regiónu pre tieto regióny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Tomasič tu nie je. Za ALDE dostane slovo pán Wittenberg, pani Wittenberg. Pán Wittenberg, pardon. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento dokument. V tomto dokumente sa uvádzajú viaceré dôležité záležitosti, ktoré sme napríklad aj my v posledných rokoch opakovane zdôrazňovali. Na to, aby sa nám podarilo zaznamenať skutočný rast pokiaľ ide o postavenie regionov, eh, tých regionov, ktoré majú nedostatočný rast a rozvoj, musíme sa pozrieť na štrukturálne reformy. A keď tu napríklad počúvam, keď pán Krel hovorí, že treba urobiť všetko preto, aby sa tieto regióny už posunuli dopredu, tak ja si myslím, že jedna z tých dôležitých reakcií je práve cesta štrukturálnych reforiem. Preto sa spýtam komisie. Dostali sme napríklad prípis, v tohto roku v lete, že napríklad v rámci štruktúrálnych reforiem už sa peniaze vyčerpali. Preto sa chcem spýtať, že ako tie investície vlastne dopadli a ako sa to ďalej vyvíja, pretože to je jeden z kľúčov riešenia tohto problému v týchto regiónoch. Je teda veľmi dôležité, aby sme podporovali reformu pracovného trhu a ja by som veľmi rád zdôraznil to, že Reforma pracovného trhu je dôležitá a preto predpokladám a vychádzam z toho, že predpokladám, že vo vašej krajine, keď sa zreformuje pracovný trh, pán predseda, tak to takisto povedie k vysokému rastu, hoci teda nepatríte ku krajinám, ktoré by mali nejaký nízky rast. A ešte jedna vec. Musíme si uvedomiť následovné. Politická realita vyzerá následovne. Ide tu o pracovný dokument zamestnancov komisie a čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho, že makroekonomický rast je veľmi dôležitý pre výsledky v oblasti investícií a musí tu byť jasnejšie napojenie na ten európsky semester, čiže medzi európskou súdržnosťou a európskym semestrom musíme vytvoriť užšie prepojenia. Komisia v tomto dokumente zdôrazňuje následovné neobsiahnuté sú tam makroekonomické kondicionality a preto by som sa tešil, keď pani spravodajkynia predloží ten dokument, aby tam jednoducho bolo aj obsiahnuté, aby tam boli obsiahnuté aj tieto prvky. Pretože opakovane tu hovoríme o makroekonomickej kondicionalite a musíme na to dbať aj tejto časti. Všetky tie investície, musia jednoducho prichádzať s myšlienkou, že e, tie finančné prostriedky musia byť vyplatené. A posledná vec, na ktorú by som chcel upozorniť, rovnako ako to spomenul aj pán Ruas, je dôležité sústrediť sa napríklad aj na tú e, inteligentnú špecializáciu. Treba investovať do lepších zručností ľudí na trhu práce, treba podporovať kvalifikáciu a popri tom treba investovať aj do infraštruktúry. To znamená, že ak treba, aby Fond súdržnosti pokračoval aj po období roku 2020, tak sa tak si treba uvedomiť, že tam sa bude investovať v rámci centrálnej reže Európskej komisie napríklad do opravy tých štruktúrálnych potrieb, ale musia tam byť aj zručnosti obsiahnuté. A potom v neposlednom rade sú tu ešte administratívne kapacity. Pozrite sa napríklad na to, ako vyzerajú verejné zakázky a právne postupy, ktoré s tým súvisia, myslím, že zohrávajú vo verejnej správe kľúčovú úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za GUE dostane slovo pán Dimitris Papadimulis. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ide tu o veľmi dôležitú tému. Ide tu o regióny, kde je určitá miera zaostalosti, pokiaľ ide o rozvoj, ale tam nízky príjem celkový. A čo vidíme? Vidíme jasnú potrebu tie nástroje, ktoré Európska únia má, aby sa tieto posilnili. A finančné prostriedky v týchto nástrojoch musia byť navýšené na to, aby sa podarilo nám preklenúť tieto veľké rozdiely. Preto sa chcem poďakovať pani Džufride, pretože ona skutočne vytvorila tú správnu bázu na to, aby sme sa o tejto téme mohli relevantne pozhovárať. Chcel by som povedať holandským kolegom, liberálom, aby chcel by som ho poprosiť, aby si uvedomil, že prostriedky z EFSI musia jednoducho financovať také postupy, ktoré sa budú sústrediť hlavne na kvalifikáciu, vzdelávanie a výskum, a to aj v takých regiónoch, ktoré majú nízky rozvoj. A tieto peniaze z EFSI tu nie sú na to, aby sa financovali z toho drahé diálnice v Nemecku a v Holandsku, tak ako sa to deje v súčasnosti. Nemôžu ísť peniaze iba do diálnic ešte jedno číslo uvediem, to je fakt. Podľa oficiálnych štatistík v súčasnosti situácia vyzerá tak, že prostriedky, ktoré majú ísť do rozvoja a výskum na európskej úrovni, 78% ide do Severnej Európy, 11% do Južnej Európy a ešte oveľa menej do Východnej Európy. A to znamená jasný brain drain, odliv mozgov E, to znamená, ešte väčšie nerovnosti sa takýmto spôsobom podporujú a vidíme, ako sa vlastne jednotlivé regióny v Európe takýmto spôsobom jeden od druhého vzdialujú. Čo to pre nás znamená? Musíme veci pomenovať tak, ako sa majú správnym menom a tie rozvojové rozdiely, ktoré tu máme, to sa týka krajín ako Talianska, e, Grécka, to znamená južných krajín. A tieto rozdiely vidíme aj vo východnej Európe. Týka sa to Maďarska a tak ďalej. Chceme, aby to vyzeralo takto aj naďalej. Alebo to jednoducho pôjde tak, že sa jednoducho bude aj naďalej hovoriť, že my plitváme na juhu Európy peniazmi. To nie je vôbec pravda. To znamená, keď hovoríme o koheznej politike, tak musíme na, jednej, na druhej strane povedať aj, že treba ťahať za jeden povraz a tieto regióny si zaslúžia podporu, vyžadujú si jednoducho viac prostriedkov. Samozrejme, nemôžeme plýtvať peniazmi. Samozrejme, peniaze musia ísť tam, kde vytvoria pracovné príležitosti ale potrebujeme jasné pravidlá, ktoré by sa dali preskúmať a zároveň musíme robiť všetko preto, aby sa znížila miera byrokracie, pretože inak tieto pravidlá nemôžu byť funkčným spôsobom implementované. A musíme sa snažiť tieto témy vnímať objektívnejšie a nie iba cez tú prizmu vlastných záujmov. Napríklad Grécko južný egejský región, tam máme ostrovy Rodos a Kos, ktoré napríklad vďaka turizmu, alebo kvôli turizmu, e, majú relatívne vysoký príjem v porovnaní s ostatnými regiónmi, napríklad aj s regiónmi v Európskej únii, ale zároveň tu sú aj ďalšie ostrovy, kde sú veľmi nízke príjmy a rast a tieto ostrovy podporujú takéto štrukturálne dotácie. Máme teraz tieto malé ostrovy odsúdiť na to, alebo k tomu, aby zostali navždy ostrovmi alebo regiónmi malého príjmu, pretože sa jednoducho nedelí s nimi to bohatstvo, ktoré spoločne zarávame. To znamená, mali by sme sa spoločne zamyslieť nad tým, ako chceme tieto regióny nízkeho príjmu zadefinovať a okrem toho musíme sa v našom výbore zamyslieť aj nad tým, keď skutočne chceme podporovať regionálny rozvoj, akým spôsobom chceme tieto investície v týchto regiónoch podporovať. To znamená regióny, kde je nízky príjem a nízky rast. Musí sa to riešiť prostredníctvom takých nástrojov ako EFSI a Horizon. Oba smery musia byť zohľadnené. To znamená, o tomto sa musíme konkrétne pozhovárať, pretože inak nemôžeme hovoriť o sociálnej podpore a o regionálnom rozvoji. Chcem sa poďakovať pani správajkyni Čufríde. Chcem povedať, že ste vykonali veľmi dobrú prácu a v mene našej, skupine, v mene našej skupiny e, vás chceme uistiť o tom, že naša politická skupina vás bude naďalej podporovať, aby sme urobili v prospech kohezie ešte viac. Ďakujem pekne, Dimitris. Teraz dostane slovo za zelených kolegyn Brun, kolega Brunis. Ďakujem. No, Ja si myslím, že táto otázka je mimoriadne dôležitá pre našu solidaritu v rámci Európskej únie. A toho, ako konkurencieschopnosť, schopnosť, e, my sa zosúladíme, od toho závisí aj budúcnosť Európskej únie. Existujú pomerne veľké rozdiely medzi rôznymi regiónmi, vlasti príjmov, čo sa týka HDP a to spôsobuje aj vnútornú migráciu v rámci EÚ. Ja si myslím, že je oveľa drahšie budovať novú infraštruktúru v regiónoch, kde sa usadzajú migranti, ako v tých regiónoch, ktoré púšťa pôvodné obyvateľstvo. Existuje 47 regiónov v Európskej únii v 8 členských krajinách. Majú veľmi nízku úroveň príjmov a rozvoja. My nesmieme zabúdať aj na to, že existujú milióny ľudí, ktorí pomocou Európskej únie a regiónov, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíjajú. My dávame veľký pozor, všímame si to, aby problémy príslušných regiónov sa riešili. V správe komisie sa to tiež zdôrazňuje. Ja si myslím, že problémy regiónov ktoré sa nerozvíjajú až tak rýchlo, súvisia s administratívnou kapacitou. My chceme poukázať na to, že plánovanie pomoci EÚ musí byť príslušne skoordinované, ale ja si myslím, že všetky regióny, rovnako ako členské krajiny, súvisia s specifickými výzvami. Tento dokument komisie, v dokumente komisie sa analýzujú aj príčiny a ukazuje sa na to, že existujú rôzne rozdiely napríklad o vzdelávaní a iných oblastiach. No, myslím, že táto analýza je krok správnym smerom. My by sme mali komisiu vyzvať, aby pripravila dôkladnejšie hodnotenie možností a hrozieb. Toto by sa malo aj pravidelne, alebo komisia by to mala pravidelne aktualizovať. A my nesmieme zabúdať na to, že konkurencieschopnosť nezávisí len od podpory EÚ, ale ale aj od právneho základu jednotlivých krajín. My by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, aké príčiny tu pre niektoré krajiny, tam aby splnili úlohy, ktoré iné už splnili dávno. No a na záver by som chcel ešte poukázať na to, čo je uvedené v dokumente, respektíve nie je uvedené v do, dokumente komisie a ja by som chcel, aby príslušné ustanovenia sa dostali do správy Európskeho parlamentu. A to sú tie rozdiely v rozvoji v rámci regiónov, v rámci konkrétnej členské krajiny. Tie štatistické údaje, ktoré máme, teraz neodrážajú celkom tieto rozdiely a ja by som preto chcel vyzvať inštitúcie Európskej únie, aby na tento problém nezabúdali. Existujú niektoré členské štáty, ktoré členíme ako jeden región, aj keď je rozdelenie zrieknúť. Takže toto je veľmi dôležité a nesmieme na to zabúdať. Rosa Damato za... E- Grazie, prezidente. Pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pani spravodajkyni. Áno, diskutujeme tu o e, regiónoch, ktoré zaostávajú na základe správy komisie z apríla. Uh, tam sa hovorí, že 47 e, regiónov z Talianska, Grécka, Španielska, Rumunska, Poľska e, majú nízky príjem alebo pomalý rast. Všetky tieto regióny um, s, nízkym, s, s nízkymi príjmy sú z východnej Európy, ale tie s pomalým rastom sa nachádzajú práve v Taliansku, Španielsku a tak ďalej. Správa komisie analizuje kritické body a snaží sa, snaží sa uvažovať nad ďalšími regionálnymi stratégiami. Um, Samozrejme, ehm, my súhlasíme s analýzou. Komisia identifikovala 5 dôvodov 5 dôvodov. Ekonomická kríza, ktorá pretrváva, e, veľmi nízka zamestnanosť, e, hovorí o malo rozvinutých výskumných systémoch, ale hovorí aj o kapacitách, ktoré často nie sú dostatočné ďalej hovorí o migrácii našich mladých, ktorí odchádzajú zo svojich krajín, čo spôsobuje aj demografický pokles. My súhlasíme s riešeniami, o ktorých sa tu hovorí. Hovorí sa tu o znížení medzery, znížení, znížení e, rozdielov Samozrejme, súhlasíme aj s investíciami do vzdelávania. Musíme si vážiť ľudský kapitál, ktorý máme k dispozícii. Dobre, ale potom e, komisia akoby upadla do takej zvyčajnej chyby. Um, prepája koheznú politiku s európskym semestrom, najmä v oblasti zamestnanosti. Za uplynulé tri roky e, už sme niekoľkokrát podobnú diskusiu zorganizovali. A ja naozaj neviem, um, prečo aj po nulových sankciách um, a v súvislosti so španielskom, portugalskom naďalej nástojíme na článku 23 alebo podobných mechanizmoch, ktoré situáciu len zhoršujú. Ja pochádzam z, Pú, z Apulie. To je, na, taj, to je region na juhu Španielsk, e, Talianska, prepačte. Um, um, u nás, práve o našom regióne sa tam hovorí, že pokles invest, verejných investícií v mojej krajine bol až 27 a HDP na juhu Talianska poklesol o 4%. Čiže ak chceme stále použi- používať HDP ako parameter. My sme si vedomí toho, že Taliansko, juh Talianska, ale to platí aj pre ďalšie zaostávajúce regióny, dostali sme desiatky, dostali sme desiatky miliárd vo forme pomoci a tak ďalej. Ale často, často Často sa práve preukazuje neadekvátnosť mnohých tých, ktorí to majú na starosti a chcem ešte pripomenúť aj pravidlá, ktoré platia pre deficit. Často sú kontraproduktívne. Komisia nám popisuje investície, tak ale prečo by sme, prečo by sme ale nemali tou spolufinancovania a prečo by to nemalo vychádzať z paktu, a stability, z paktu stability a rastu? Občania, ktorým občania e, očakávajú práve podobné signály, neočakávajú opatrenia, ktoré ich budú trestať, ako napríklad pozastavenie fondov. Myslím si, že tu máme problém s inštitucionálnou administratívnou kapacitou, nehovoriac už o korupcii. Preto posilníme v eh, nástroje ako Arachne napríklad. Nezabúdajme na zjednodušovanie, zjednodušovanie inštitucionálnych štruktúr. E, Samozrejme, my príspejeme konkrétnymi pozmenujúcimi návrhmi. Ďakujem veľmi pekne kolegyni Čufrida. Merci beaucoup. Nous avons encore... Ďakujem pekne. Ešte tu máme 8 prihlásených rečníkov a potom dostane slovo spravodajkyňa a komisia, preto by som vás požiadal, aby ste dodržiavali ten časový harmonogram. Nech sa páči, ďalší kolega. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Pár slov. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej prácu a chcem povedať, že tá správa je veľmi dobrá, ale chcem povedať, že tie najvzdialenejšie regióny sú málo kedy spomenuté v rámci správ komisie. To sú jednoducho regióny, ktoré málo kedy my podporujeme tak, ako by si to zaslúžili. Pozrieme sa na to miesto, ktoré bolo pridelené, pokiaľ ide o tomu konceptu diferenciácie a myslím, že to je veľmi dôležité. Musíme pokračovať v tomto princípe diferenciácie aj ďalej, pretože častokrát vidíme, aká je komplexná politika koheznosti a táto ko- politika no, zohráva určitú úlohu, aj pokiaľ ide o otázku uniformnosti e, jednotlivých zásahov prostredníctvom programov pre tieto regióny a takisto dôležitá informácia z tejto správy zo strany komisie. Tam z toho je zrejme, že treba v tejto diferenciácii pod jednotlivých regiónov, treba zohľadňovať tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a nie až tak prihľadať na to, aké sú tu rozdiely medzi štátmi. Napríklad pozrieme sa len na Francúzsko a vidíme, aké sú tu rozdiely v rámci tejto krajiny to znamená, treba vychádzať práve z týchto rozdielov medzi regiónmi a nie medzi štátmi a treba takto postupovať aj ďalej. A ďalší bod, ktorý som chcel spomenúť, spomíname to často v rámci diskusie, týka sa to vlastne tých ukazovateľov v rámci politiky kohézie a v rámci správy, ktorú tu máme zo strany komisie, sú tu jednotlivé prvky, ktoré berú do úvahy tú dynamiku, tie jednotlivé tendencie a nie len tie štatistické údaje. Takže Myslím si, že musíme v tomto kontexte brať do úvahy túto dimenziu. A posledná vec je to význam, ktorý pripisujeme tým rozdielom, pokiaľ ide o jednotlivé rozdiely. To je takisto veľmi dôležité. To znamená, tie zaujímavé myšlienky, ktoré sme tu mali, tie by sa mali sústrediť predovšetkým ďalšej prípravy budúcej politiky koheznosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše zaujímavé slova. Teraz zostane ďalší kolega slovo. Nech sa páči. Veľmi pekne, pán predseda. E, niektoré, samozrejme niektoré z bulharských e, regiónov boli práve predmetom správy komisie. A ja by som veľmi rád teraz pokračoval po bulharsky. Vážení kolegovia, myslím si, že e, špecifika problémov e, v mnohých regiónoch e, východnej Európy, ktoré zaostávajú, sa podceňujú. A to súvisí s tým, že tieto regióny boli vo veľkej miere odindustrializované a Často išlo o veľké podniky, ktoré pôsobili v týchto regiónoch. Napríklad e, išlo o sektory ako strojárstvo, chemický priemysel, potravinársky priemysel a tieto podniky poskytovali zamestnanie tisíckam ľudí a Počas zmeny hospodárskeho a sociálneho systému, a táto zmena bola značná, tieto regióny utrpeli kolaps a ja si preto myslím, že by sme mali venovať mimoriadnú pozornosť textu zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä článku 174, ktorý ustanovuje to, že kohezná politika sa má koncentrovať na riešenie pro- problémov regiónov, ktoré sa nachádzajú v prechodnom období. To znamená, že nástroje a opatrenia, ktoré sú uplatňované v rámci týchto regiónov, by mali brať do úvahy špecifika takýchto regiónov. Preto namietam voči prístupu, ktorý sa navrhuje, čiže viac štruktúrálnych reforiem, viac makroekonomickej kondicionality, ktoré by mali prilákať viac investícií. Nie, že by sme nepotrebovali takéto opatrenia, ale tieto opatrenia nie sú efektívne a ak ich neskombinujeme s naozaj veľmi zacielenou politikou vytvárania nových priemyselných odvetví, s tým, že vezme do úvahy nový e, hospodársky rozvoj, tak opäť budeme sklamaní. Komisár Tinger v rámci svojej prezentácii hovoril aj o, e, teda počas kohezného fóra ešte pred prázdninami zdôraznil následovné. Po, odpovedal na otázku, kam idú tieto prostriedky, kam, tie penia, kam sa tie peniaze lejú v rámci regiónov. Odpovedal, že každé euro, ktoré investujeme, 60 centov ide späť e, Nemecku či iných krajín do ich priemyselných odvetví na základe objednávok, ktoré sú zadané v priebehu implementácie projektu. Vy by ste môžete namietať, že je to dobré pre verejnú mienku jeho krajiny, ale, tu, ale on hovorí o um, zaostávaní za priemyselným rozvojom zo strany týchto krajín. Preto si myslím, že analýza komisie tých 5 dôvodov, ktoré načrtáva, neberú do úvahy práve takéto špecifika. Preto som za návrh pokračovať a prehlbiť analýzu, ako prekonať tieto rozdiely je zásadné podľa mňa, aby po roku 2020 kohezná politika bola aj naďalej politikou verejných investícií, investícií v dôsledku zacielených politík v súčinnosti s investíciami z FC, z finančných nástrojov, súkromných investícií a tak ďalej. Ale mali by byť zároveň podporované aj veľmi podrobnými politikami. V opačnom prípade nás čaká migrácia ľudského kapitálu do západnej Európy, vrátanie všetkých ďalších problémov. Ďakujem pekne. Teraz náš kolega, podpredseda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja myslím, že keď sa spýtame, prečo regióny zaostávajú, tak existujú viaceré dôvody a komisia na to poukázala. Ja by som chcel niečo ešte povedať niečo o výskume príčin, pretože len ten, kto pozná príčiny, môže niečo vyriešiť, ale Leibnicov inštitút pre hospodársky výskum nedávno vydal štúdiu, a vynasnažil sa zodpovedať túto otázku a tento inštitút sa dospel k eh, zaujímavému výsledku a povedal, že okrem iného nedostatočný rozvoj poukazuje na to, že región, ktorý je susedný región, ktoré sa rastie pomalšie ako región, ktorý nie je takýto susedný región. No a ešte tu tým chcel povedať, že rôzne regióny, ktoré sú vedľa seba, sú konkurenčného vzťahu a preto rast sa horšie generuje. No a to je pre mňa zaráčajúce a ja sa pýtam, či je to, či je to vôbec možné a či komisia tento záver zaradila do svojich záverov. No a inštitút tiež ešte prišiel k ďalšiemu záveru, povedal, že veľmi podporované klastre často vykazujú veľké nedostatky a najskôr treba odstrániť štruktúrálne bariéry, aby podpora fungovala. To je tiež zaujímavé a myslím, že táto analýza myslím, že by mala ovplyvniť minimálne naše úvahy. A preto chcem položiť otázku komisii, či poznajú túto štúdiu. A po druhé ešte impuls pre kolegyňu Jufridu, či môžem poslať eh, túto štúdiu tak, aby na základe týchto poznatkov ďalej pracovala na svojej práci. Mňa zaujíma, či tento inštitút má pravdu, ak áno, aké nástroje budú potrebné na to, aby tie peniaze, ktoré tečú do týchto regiónov, aj cez štruktúrálne fondy, ukázali ešte lepšie výsledky. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Lambert. Ďakujem pekne, Lambert. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj len veľmi stručne. Chcem doplniť eh, také tri pripomienky k tomu, čo tu bolo uvedené. Pokiaľ ide o našu politiku v rámci tohto obdobia. V parlamente ehm, zaznevali hlasy o tom, že či treba dávať peniaze 20-30 rokov do regiónov, ktoré, mali, ktoré majú zlé výsledky. Iné regióny naozaj konvergujú a táto správa pochopiteľne je vítaným príspevkom do tejto diskusie o tak špecializovanej politike. Prináša argumenty k tomu, ako e, sa postaviť e, z v oči tým oblastiam, ktorým sa nedarí. Navrhol by som následovné. Poprvé, máme tu program na podporu reforiem, kedy E, vychádzame z tých existujúcich programov a máme tu aj dobrovoľnú podporu regiónom z národných rozpočtov, čiže členské štáty e, nemôžu len brať, čiže Španielsko, Sicília, nemôžu povedať, no berieme len tie európske veci, ale musia aj musia aj využívať vlastné kapacity, čiže aj to je spôsob, ako ich posilňovať. Prečo neurobíme viac menej dobrovoľný projekt väzieb medzi regiónmi? Máme tu región s zlými výsledkami a potom je tu región, ktorému sa podarilo vymaniť z tejto situácie. Môžeme mm, môžeme urobiť nejakú dvojicu, trojicu, aby sa naučili e, od seba, aby si povedali svoje skúsenosti, aby aj tie slabšie regióny mohli dosiahnuť výsledky. Ja som, si to, ja som bol toho svetkom aj v Číne napríklad. Um, vy ste na tom zle, tak uh, budete spolupracovať s týmito a oni vás to naučia. to je práve niečo, čo by určilo, určilo vedenie regiónu, môže to byť na politickej úrovni, teda nie komisia, čiže môže to byť nejaký nový nástroj, neviem, nejaká trojica, trio. Môžeme to skúsiť, ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Papadakis. Nie. je tu teda. prvom rade sa domnievam, že otázka, ktorej sa venuje správa, e, tu predkladá problém rozvoja. Ale rozvoj koho? Pre koho? Pre občanov, pre podnikateľské skupiny, na základe e, konkurencie schopnosti podnikov. Tam, tam sa nejedná o vysoký vysokú vrstvu príjmov, čiže, čiže platy, alebo teda ak má podnik vysoký príjem, tak potom tento nejde zamestnancom. Napríklad v prípade ostrovov Kos alebo Rodos, to sú rozvinuté ostrovy, mm, ale ehm, došlo aj k zemetraseniu, boli napáchané obrovské škody ľudia prišli o život. Samozrejme, ide o ostrovy, kde je rozvinutý turizmus. Ale ak ak e, po zemetrasení k pomoci nedôjde, samozrejme um, v roku 2013 boli záplavy a zemetrasenia a záplavy. To je niečo, e, čo sa samozrejme nepredpokladá v prípade obnovenia in- infraštruktúry. Musíme sa zamyslieť nad logikou kapitálu a nie nad logikou zamestnaneckých miest. Čiže sú tu rozdiely, vždy existujú stimuly pre podnikateľov, ale toto je v zásade vždy línia, ktorej sa pridrža Únia, ale napríklad aj Francúzsko, aj v, často v Grécku, my aj v Grécku sa často riadíme touto logikou a musíme zabojovať za pomoc nie pre veľké podniky, nie len pre nich, ale aj pre zamestnancov. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. V tomto kontexte hospodárskej krízy ktorá trvá už rokov, potrebujeme regióny, ktoré zaostávajú, alebo teda poznáme, vieme, že sú regióny, ktoré zastávajú dôležitá otázka, ktorú ste aj vy použili. kolega, aké sú príčiny? Príčiny môžu byť štruktúrálne, konjunkturálne, hlavne štruktúrálne. Pozrieme sa napríklad e, svätého Martina. Je to re- najzdelenejší región, to bola pomáhať im, ale za jeden deň, za jednu noc všetky snahy sú zničené. Takže myslím, že treba zohľadňovať e, túto realitu. A nepodporujeme dostatočne e, najzdelenejšie regióny, ktoré majú veľké problémy, sú konfrontované s klimatickými e, problémami. No a posledná vec, komisia e, stále zverejňuje správy, ktorá je sa veľa vecí hovorí o koheznej politiky, o tom, ako zaistiť rasta v znevýhodnených regiónoch. No a investícií do inovácií a konektivity, posilniť inštitucionálnu kapacitu alebo eh, eh, vytvoriť prostredie lepšie pre podnikateľov. To je všetko pekné, ale treba konkrétne náš výbor by sa na tom mohol zamyslieť, ako priniesť lepšie riešenia a odstrániť výzvy, ktorým tieto regióny čelia a aby mohli prekonať problémy. To by som si ja želal. No a preto by som rád zadekoval pani spravodajkyni, ktorá načetla niekoľko e, možností a myslím, že budeme môcť na tom spolupracovať aj s Polskou misiou pri hľadaní riešení. Ďakujem pekne. Kolega Hedman. Ďakujem veľmi pekne. Koležanky, kolegov, e, e, mám takú... Ďakujem pekne. No, keď som si vypočul, čo ste povedali, tak myslím, alebo rád by som povedal, že každý má v istom zmysle pravdu a všetci by sme mohli zapracovať tieto pripomienky. Ale ja myslím, že Pán Van Nistelrooy tu povedal o svojej poslednej vete, že by sme mali venovať osobitnú pozornosť zodpovednosti, ktorá je na regionálnych a miestnych samozprávach. Myslím, že to je kľúčom, pretože veľmi často Európska komisia alebo národná vláda zdá sa, že, alebo chce byť múdrejš, múdrejšia ako regionálna samozpráva. A to vedie k tomu, že regionálne vlády musia alebo sa im nanúcuje niečo, čo by mali robiť. A hlavne tie najzaostalejšie regióny, v tom prípade, e, ich prípade im chceme vnúcovať rovnaký model rozvoja, čo znamená, že tieto regióny musia prijať riešenia, ktorých nie sú presvedčení a potom majú strach zo všetkých ostatných, toho, čo sa všetky ostatné budú vykonané a myslím, že by sme mali viac dôverovať miestnym a regionálnym samozprávam, pretože tie nesú zodpovednosť samozrejme môžeme potom skontrolovať, či konali správne, ale nesmieme zabúdať na e, rozdiely v samotných krajinách. Napríklad Paríž potrebuje iný model a iný model potrebuje napríklad juh Francúzska. A to isté platia aj pre Polsko rôzne modely rozvoja na východe a rôzne modely rozvoja na západe Polska. To znamená, že musíme viac dôverovať a musíme dávať väčšie možnosti miestnym a regionálnym samozprávam a a myslím, že by sme ich nemali nútiť robiť to, o čom sa rozhodne na centrálnej úrovni. Ďakujem pekne. No, sme radi, že medzi nami sú zástupcovia DG Regio. No, komisia dostala viacero otázok, takže ja im dám možnosť teraz, aby zodpovedali na otázky a rovnako, aby sa vyjadrili svoj názor k správe našej kolegyne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa vynasnažím byť čo najstručnejší vzhľadom na danú tému. Poprvé by som chcel zdôrazniť, že komisia uznáva, že tieto diskusie sú veľmi citlivé. My sme chceli vecne pristupovať k obsahu správy neutrálnym a jasným spôsobom, ale súčasne nechceme sa vyhýbať náročným diskusiám a tu v kontexte kohezné politiky, ale tiež v kontexte hospodárskeho rozvoja všeobecnejšie je mnoho vecí, ktoré treba riešiť. Ako zdôraznili viacerí poslanci, naša správa poukazuje na rozdiely medzi regiónmi na východe a juhu, ktoré sú zahrnuté v správe a možno by bolo dobré e, povedať, že voľba prahových hodnot bola pozícia komisie, že rozlišiť na medospravy viacero poslancov hovorilo o tých najvzdelenejších regiónoch, e, ktorým vyjde osobitné oznámenie, špeciálne venované im. A rovnako by som chcel ešte poukázať že veľa zaujímavého sa deje v oblasti regiónov zaostávajúcich na východe Slovákie, eh, na východe Slovenska, no a eh, slovenská vláda, pod jej vedením sa tam odohráva veľmi zaujímavá činnosť, veľa zaujímavých projektov. To sme o tom písali. No a čo je tiež jasné zo správy, že výzvy, ktorým čelia regióny, zachádzajú za rámec kohezné politiky a preto si všímam všetky faktory, ktoré ovplyvňujú hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni v rámci dopadu makroekonomického rámca, v rámci toho, kde sa nachádzame v rámci štruktúrnych reforiem a tiež dopad eh, správy my poskytujeme tiež ďalšie dôkazy, že investičné politiky dosiahnu výsledky len vtedy, keď sa dejú v hospodárskom prostredí, ktoré podporuje rast a, zamestna- a investície. A tiež hovoríme a ako viacero rečníkov na to poukázalo, že nálezy a zistenia poukazujú na to, že nedá sa fungovať s jednou politikou pre všetkých. Nedá sa to na európskej úrovni ani národnej. No a ja opätovne poznamenal jeden poslanec, povedal, že aj na regionálnych, regionálnej úrovni sú veľké rozdiely a to je element, ktorým sme sa zaoberali vo viacerých pilotných projektoch, na ktorých sme pracovali v Polsku, kde sme hovorili o meskej, obecnej úrovni a venovali sme sa niektorým štruktúrálnym prvkom, ktoré sú rozdielne medzi jednotlivými obcami. Tiež vidíme, že investícia do peňazí do správnych projektov možno nestačí na zaistenie dlhodobého rastu a zamestnanosti. No a preto zdôrazňujeme význam existencie nevyhnutných predpokladov. Hovoríme o otázke dlhodobých problematických miest a tiež hovoríme o prvkoch, ktoré súvisia vládnou situáciu v niektorých oblastiach. A v októbri vypracujeme poslednú verziu, alebo najnovšiu verziu indexu regionálnych samozpráv a to je vec, ktorá súvi, úzko súvisí s tým, čo uvádzame aj v správe. Ja zareagujem na dve špecifické otázky. Jedna sa týkala, myslím, že to bola správu think tanku o dopadoch na zaustáva, zaustávajúce regióny a ich situáciu vo vzťahu k susedným regiónom. My sme túto správu zaznamenali, pozerali sme sa na ňu v kontexte zaostávajúcich regiónov. a Musím povedať, že máme trochu rozdielne názory v tom, ako aké hospodárske údaje sa použili a, a tiež kalkulácie, ale čo najzásadnejšie je, že väč väčšina informácií, ktoré sa používajú, týkala obdobia roku 1997 až 2007 a zohľadom na veľké rozdiely, ktoré odvtedy sa udalosti, ktoré sa udiali. Možno to nie je úplne najaktuálnejšie, aj vzhľadom na našu prácu pre tie zaostávajúce regióny. A ďalšia vec, pán Van Nistelrooy zúraznil aspekt kooperácie, s tým plne súhlasíme. No a skutočne existujú momentálne dobré príklady. Holandsko a Rumunsko, tam je to veľmi zaujímavé, ale musí to byť jednoduchšie aby regióny mohli spolupracovať a deliť sa o expertné poznatky, kdekoľvek ich majú. A to je jedna z vecí, na ktorú sa budeme do budúcnosti tešiť. Ďakujem pekne. Ďakujeme. No a slovo dostane teraz naša spravodajkyňa. Alebo predtým, než slovo dostane spravodajkyňa, by som chcel vyjadriť aj ja. Táto diskusia je veľmi bohatá a venuje sa všetkým otázkam koheznej politiky. Po druhé, vidíme rozdiely medzi víziou a tým, či realitou, s ktorou sa konfrontujú, ale všetci chceme, aby ciele kohézie boli kohézia aj rozvoja boli dosiahnuté. A kolegyne spravodajky by som ešte rád pripomenul, že kritéria a miera rastu nie sú samé o sebe cieľom medzi mierou rastu a rozvojom nie je vždy priama úmera, ale cieľom je rozvoj a zamestnanosť. Ja som z regiónu Reunion, kde kríza alebo pred krízou v roku 2008 bolo rast 6%, ale aj tak je tu táto krajina bola veľmi chudobná a zaostávala. Je tu obrovská miera nezamestnanosti a ďalej vidím, že všetci sa zhodneme na tom, že európska politika či už je to kohezná alebo iné politiky, nemôže univerzálne odpovedať a reagovať na veľmi rozdielne situácie v jednotlivých regiónoch. Týka sa to všetkých regiónov, nie len tých najvzdialenejších. Potrebovali by strategickú, alebo strategickú líniu regionálnej politiky. A ďalej, nemyslím, že dostatočne pomáhame. Konstance Krell to poukázala, nepomáhame dostatočne tých eh, to, čo ukazujú štáty, že naša politika nepodporuje rast, pretože naša politika do územia, ktoré nie sú najvhodnejšie na dosahovanie našich cieľov. No a slovo teraz dostane naša kolegyňa, spravodajkňa Džufreda, aby zareagovala. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Plne zdieľam to, čo ste práve uviedli vy. Naša práca, dúfam, prinesie alebo povedie ku konkrétnemu, reálnemu prístupu Práca samozrejme musí mať názreteli rozdiely medzi regiónmi a špecifika, ako ste hovorili. Um, pani kolegyňa Krel tu už nie je, ale ona tu položila jednu otázku. Áno, musíme vybudovať politiku, ktorá ponúkne riešenia a ktorá bude schopná zareagovať na problémy, ktorá nám dá víziu, ktorá, ktorá bude, ktorú budeme mať všetci pred očami. Sú tu regióny na juhu Európy, ktoré aj napriek uh, Eh, politike bohužiaľ stále zaostávajú. No a eh, práve na tom treba pracovať. Ja som tu hovorila o niekoľkých scenároch, o niekoľkých nástrojoch eh, či kľúčových opatreniach, ktoré by sme mohli implementovať. Treba brať do úvahy konkrétne špecifika jednotlivých regiónov. Dám príklad z Talianska. Na... V Taliansku sa venuje maximálna pozornosť eh, postupom je, tzv. je tzv. pakty pre juh krajiny a ktoré prinášajú aj svoje výsledky, ktoré pomáhajú um, týmto regiónom cieľom takýchto politík sú práve uh, regióny, ktoré v raste zaostávajú. A takýmto podobným modelom by sme mali e, pokračovať v rámci ďalších politík. Neexistuje totiž jednotná odpoveď na problémy tak rozdielných regiónov. Pochopiteľne politika už e, doteraz napomohla v mnohých aspektoch a ja som vďačná za vaše pripomienky, takže môžeme na nich stávať a ďalej pracovať na tejto téme. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ja ešte chcem povedať, že eh, náš výbor eh, dohodol s výborom Agri, aby sme aplikovali postup eh, podľa článku 53. A pani Dančila, ktorá tu dnes nie je, môže zúčastňovať našich eh, zasadnutí v tomto výbore. Na túto tému ďakujem pekne kolegyne Jufrida a prejdeme eh, k ďalšiemu bodu nášho programu, a to je správa eh, kolegu podpredseda Andrea Kodzolínyho o implementácii stratégii makroregionálnej a hneď budem aj slovo. Nech sa páči. No, naozaj len veľmi stručne. Myslím si, že k predchádzajúcemu bodu sa tu odohrala už pomerne intenzívna diskusia. Um, chcem len tak v krátkosti načrtnúť ďalšie práce. Um, správa popisuje jednotlivé makroregionálne stratégie, hovorí o prebiehajúcich opatreniach a hovorí o vykonávacom rámci, ktorý by bol stabilnejší pre tento typ politiky aj vo svetle e, revízie koheznej politiky, o ktorej budeme diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch. Čiže ide, nejde o popis situácie, ale ide skôr o popis e, skúseností. Ja by som kolegom navrhol e, prácu na základe troch takých základných bodov, ktoré vyplynuli z našej skúsenosti. S tým teda, že treba zohľadniť e, aj konkrétne skúsenosti s týmito stratégiami. Takže poprvé, ak by sme mohli identifikovať základ alebo nejakú vyváženú bázu správy, našich skúseností, ako by sme mohli prepojiť e, praktické skúsenosti. Ako viete, situácia sa líši. V niektorých prípadoch sú miestne orgány priamo zapojené. Iné skúsenosti sú také, e, že nie sú prepojené na európske iniciatívy. Môžeme sa preto zamyslieť nad nejakými, nejakým spoločným prienikom, aby po druhé účasť členských štátov, a to priama účasť, Mám na mysli napríklad e, pers- finančnú perspektívu, možnosť priamo e, prispieť. A po tretie, taký tretí bod našej práce, e, investičný rámec pre makroregionálne stratégie. Čo eš, čím ešte by sme mohli prispieť? Z desaťročných skúseností ešte okrem koheznej politiky, čím by sme ešte mohli prispieť, čo by sme ešte mohli aktivovať e, z perspektívy verejných financií, ale aj prostredníctvom platformiem, ktoré lákajú, ktoré môžu prilákať súkromné investície. Potrebujeme súbor nástrojov, ktoré by napomohli túto politiku posilniť. posilniť, aby sme mohli, aby výsledkom boli pozitívne výsledky v týchto regiónoch. Čiže ja by som navrhol mm, pochopiteľne s veľkým záujmom si počujem vystúpenia kolegov a preskúmam všetky pozmenujúce návrhy, ktoré mi predložíte. Mm, cieľom tejto správy je urobiť ešte o krok viac. Mm, myslím, že môže ísť o prácu, ktorá môže určiť ďalší smer z pohľadu ďalšieho rozvoja makroekonomickej politiky. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujeme pekne. Čiže spomínate, ale Naša správa nasleduje po jednej správe Komisie o makroregionálnej stratégii, čo je veľmi dôležité, pretože týka 19 členských štátov a 8 tretich krajín, čiže otázka stratégie makroregiónov, ktoré pripisujú náš výbor veľký význam, myslím, že právom. Na slovo dostanú tieňoví spravodajcovia a potom tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť diskusie skupinu EPP, Franz Bogovič, ktorý tu bohužiaľ nie je, takže Lambert, ty dostaneš slovo, nech sa páči. Presne, čo ste povedali, súvisí to s dokumentom. Franz Bogovič je v Taline na predsedníctve EPP, takže ja pár eh, rôznych bodov. Tiež eh, z makroregiónu Jadran, Jadranu zaujíma ďalší rozvoj. Pár Pripomína poprvé, keď sa pozrieme na históriu kohezie, koheznej politiky, je to veľmi uh, nová vec, začalo to po balckým Baltským morom, nasledovalo ďalšie, povieme. No a či je ten pohár poloplný alebo poloprázdny, to viac ako poloplný. Pretože keď sa pozrite, čo sa deje v regióne Baltského mora a toto skutočne znečistené more, a to súvisí aj s Ruskom, čo mu dopomohol tento nástroj, to je úžasné, je to dôležité, pomohlo to koordinovať a viac úrovňové, viac úrovňovú zodpovednosť. No a čo sa týka Jadranského mora, tie veci, ktoré trochu zastali ten, ty a tak ďalej. Keď sa pozrite na alpský región, pani Breso tomu sa venovala, tak vidíme, že to viac integrované. Politiky sa minuli všetkých štátov, je to ale aby to byť také, je to náročné naše politiky, pretože niektorí ľudia hovoria, že ak Európa je pokryť makroregiónmi, to je európska prídná hodnota, politická no, politiku, je z regionov. My nespadneme do pasce. Sú tu tie tri nos. Takže posilme tie programy, ktoré neotrvania v typických regiónoch narušujeme politiku. Je to disruptívna politika, ale je to komplementárny prístup. Viacero vecí, ktoré už boli povedané, stratégie investícií, než niečo tu chýba a musíme sa zamyslieť, ak máme napríklad nových hráčov a nové nástroje, napríklad FC, tak je náročné, aby pre takéto veľké iniciatívy, aby tie iniciatívy boli také konkrétne, že tie peniaze potečú do týchto makroregionálnych aktivít a myslím, že to je možné. Keď sa pozrieme na Baltské more, čo robia, že sme tomu mali venovať. Takže nie len kohezným fondom ako takým, ale tiež novým finančným nástrojom. Ďalej. A to súvisí veľmi so správou pani Mihajlovej v tomto výbore o teritoriálnej spolupráci. Je to v podstate čistá teritoriálna územná spolupráca a týka nadchádzajúcej 7. správy o kohezné politike v súdržnosti. Vidíme, ako môžeme od prístupu územnej politiky to spojiť s makroregiónmi. Bolo dobré končiť túto správu, pretože budeme hlasovať o 7. správe o súdržnosti, že je to skutočne jedinečná možnosť. Ale zdôrazňujem, tie body, ktoré zdôraznil aj spravodajca. Dôležité je mať politický záväzok, zmysel e, zodpovednosti a vlastníctva na zlepšenie koordinácie a spolupráce v tejto oblasti a posilnenie administratívnej kapacity v týchto oblastiach tiež. S nimi pracovate, že to môžu urobiť pre seba alebo sami to bolo nás adekvátne indikátory. So about... posledná, možno posledná pripomienka, možno nie viac makroregiónov, ale prehlbenejšie. Ja som, z Holan- ja som Holandian a Severné more máme vlastný makroregión. Ale je to dobrá spolupráca, čiže nie viac makroregiónov, ale prehlbiť spoluprácu. A teraz je správny moment na to, aby sme o tom hovorili. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, Lambert. Ďakujem pekne, Lambert. A za EKR, pán Klosovský. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pánovi Kosolinovi za prípravu tejto správy. Ja si veľmi vážim, alebo je mi jasná tá úloha, týchto stratégií v rámci rozvoja Európskej únie. A takisto mi je jasné, že tie podmienky sa značne vylepšujú. Tie nastavené podmienky vlastne dobre vytvárajú priestor pre spoluprácu medzi členskými štátmi a aj s tretími štátmi. Máme tu integrované rámce, v rámci ktorých je možné využívať existujúci potenciál. V rámci plnenia spoločných cieľov a zároveň sa takto angažuje aj e, sa takto zaangažujú aj regionálne, miestne a národné orgány. Takže vidíme, že to funguje, vidíme, že, sú tu nie, že nie sú v ceste nejaké veľké problémy, preto musíme aj naďalej pracovať na efektivite tohto systému riadenia a myslím si, že táto správa by mohla byť takovým, takým dobrým otvorením k cesty k novým makroekonomickým stratégiám, pretože sú tu aj iné oblasti, kde by mohli byť použité také nástroje makroregionálnych nástrojov. A odzneli tu viaceré apely na to, aby sa napríklad vytvoril karpatský makroregión, okrem teda toho, že splňa podmienky, ktoré stanovuje Európska komisia, tak bohužiaľ, bohužiaľ aj napriek tomu nezískal vlastne túto podporu. Takže preto predložíme príslušné pozmeňujúce návrhy v duchu toho, čo som spomenul. Ďakujem pekne. Náš tieňový správodajca tu nie je. Pán Jakovič spomenul význam tejto správy, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu niektorých makroregionálnych stratégií, pokiaľ ide napríklad o Jónske more. Myslím, že táto správa je veľmi dôležitá. A ďalšia pripomienka, veľmi stručne. Spravodajca zdôrazňuje skutočnosť, že je veľmi dôležité, aby sme hĺbkovo analyzovali prechodné programy, tranzitné programy a lepšie sa pozerali na to, ako ich e, lepšie zacieliť, aby sme mohli našli nejaké dodatočné finančné prostriedky. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme tieto analýzy z komisie obdržali a potom uvidíme, ako tieto stratégie sa vlastne dostatočne vyzbroja finančnými prostriedkami. Takže očakávame, že v tejto oblasti mm, zaznamenáme lepšie výsledky a očakávame, že to bude lepšie fungovať aby sme mohli v tej správe patričným spôsobom zdôrazniť naše zámery. Sú tu určité kroky, ktoré sme už v parlamente podnikli, v tom zmysle, aby táto správa mala úspešný koniec a aby tie finančné prostriedky zároveň, pokiaľ ide o podporu, boli dostatočné. Ďakujem pekne a za GUE dostane slovo pán Papadimulis, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegovi Kotolínovi za vynikajúco odvedenú prácu. Takýmto spôsobom vytvoril dobrý základ na to, aby sme túto správu, túto tému mohli rozpracovať spoločne, pretože všetko, čo vlastne k tejto téme pripravil, je veľmi dobrým základom pre nás, pokiaľ ide o ďalšiu prácu, ku ktorej chceme všetci prispieť. Makroregióny sú dôležitým a významným nástrojom pre nás, a ak chceme aj naďalej pracovať a zaznamenať ešte viac úspechov v tejto záležitosti, tak je veľmi dôležité to, aby sme tu mali zabezpečenú výmenu overených informácií, pretože tá situácia je skutočne komplikovaná. Ako už vlastne povedali kolegovia, Napríklad v oblasti Pobaltia sme sa dostali už oveľa ďalej ako v iných priestoroch, Takže bolo by dobré, ak by sme mohli povedať, že tak ako v makroregióne Jonského a Adrického mora, aby sme mohli, Jadranského mora, aby sme v tejto oblasti mohli dosiahnuť ešte viac. Mali by sme možno vychádzať z týchto pozitívnych skúseností, ktoré tu odzneli, aby sme tu mali lepší návrh zaobchádzania s takýmito stratégiami. To znamená, potrebujeme si zadefinovať, kto za čo bude zodpovedný, čo, je, čo spadá pod ktorú úroveň a akým spôsobom sa tieto úrovne potom môže prepojiť správnou koordináciou, aby sme sa postupne eh, prepracovali k ďalšiemu zlepšeniu výkonnosti týchto stratégií. A potom sú tu ešte ďalšie veľmi dôležité výhody, ktoré treba spomenúť, pretože chceme, aby napríklad stratégia makroregiónov bola využívaná a to, čo musíme urobiť, sú hlavne investície. Investície nezvládne nejaký región osamotenie, napríklad Jadranské alebo Jonské more, alebo potom aj to, ako môžeme tieto infraštruktúry podporovať, alebo do turizmu, alebo rybolov. A ako sa nám to teda podarí v takto v spoločnej koordinácii, pretože osamotene to tieto regióny, ako som už povedal, nikdy nezvládnu. Nejde tu iba o členské štáty, niekedy tu ide aj o nečlenské štáty Európskej únie, to treba takisto zohľadniť, avšak tieto tretie krajiny, ktoré participujú na takýchto regiónoch, samozrejme mali veľký záujem, pokiaľ ide o Jadranské more, Jonské more. Vidíme tu charakteristické príklady, keď sa pozrieme na tie susedné krajiny, ktoré vlastne sú týmto dotknuté. Napríklad e, ide o krajiny, ktoré majú Jadranské pobreží, Jadranské more, ale nepatria k Európskej únii a majú veľký záujem o to, aby takáto stratégia makroregiónov im pomohla. A preto by sme chceli sa viac zomknúť s týmito krajinami, pokúsiť sa o lepšiu spoluprácu, pretože ide tu o zlepšovanie situácie pre občanov, ktorí žijú tak v rámci Európskej únie, ako aj mimo hranice Európskej únie, ale žijú v týchto regiónoch. A preto makroregióny sú veľmi dobrou vecou. A pokiaľ ide o ostatných kolegov, chceme spolupracovať a vychádzať už v tejto fáze predkladania pozmeňujúcich návrhov z našich spoločných skúseností, aby sme e, rozpracovali správu, ktorá bude skutočne založená na overených postupoch. Ďakujem. Merci beaucoup pour les verts. Ďakujem veľmi pekne za zelených. Nech sa páči. Ďakujem. Grazie, prezidente. Veľmi pekne ďakujem pánovi spravodajcovi za veľmi dôležitú správu. Už pred rokom sme pripravili e, správu k makroregiónu Piadranské more a Jonskú oblasť a um, Práve niektoré aspekty z tejto správy sú súčasťou správy pána, pána správodajcu. Hovorí sa tu aj o výzve, ktorú predstavuje migračná kríza. Dovolte mi zdôrazniť niekoľko bodov. Ako na, mm, mm, ide jednak o vykonávanie stratégií a jednak o špecifika jednotlivých regiónov. Spolupráca musí v sebe spájať jednotlivé špecifiká, ktoré sú konkrétne pre ten, ktorý prípad. A eh, požiadavka, eh, zaznela požiadavka na integrovaný európsky prístup. My súhlasíme, ale toto všetko musí sprevádzať aj radikálna zmena azylovej politiky a to v kontexte solidarity medzi členskými štátmi a treba samozrejme vypracovať aj analýzu možnosti spolupráce s tretími krajinami. Chcem ešte zdôrazniť um, modrú, modrú ekonomiku, ktorá je veľmi dôležitá, pretože pretože áno, vždy, vždy, vždy ju sprevádzalo, vždy ju sprevádzali náležité aspekty vzdelávania a tak ďalej pre, v konkrétnych sektoroch a je dôležitá aj z pohľadu pracovných miest, najmä e, pracovných miest e, pre mladých a pre ženy práve na ostrovoch a v pobrežných regiónoch treba ďalej pracovať aj na intermodalite, ktorá bude udržateľná a samozrejme nezabúdajúc ani na úzkú spoluprácu medzi jednotlivými regiónmi. No a chceme, chcem ešte zdôrazniť aj e, dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie práve v týchto regiónoch. Ako už aj kolegovia uviedli, stratégie musia byť e, náležite vykonané, implementované. Ako? Um, um, za pomocou európskych či národných finančných prostriedkov. Máme štrukturálne nástroje a máme aj e, nástroje inej povahy. E, tých zdrojov je niekoľko a škála nástrojov je pomerne široká. Ďalej môžeme využívať e, fondy CF, Horizon 2020 a pre cestovný ruch tu máme program COSME. Z pohľadu administratívnej oblasti mi dovolte zdôrazniť niekoľko priorit. Potreba zosúľadiť všetky národné operačné programy um, s cieľmi stratégie. Toto sa nedeje zatiaľ. A ďalšou prioritou je potreba do procesu rozhodovania zapojiť e, zúčastnené strany, teda miestnych aktérov. Mám na mysli miestne orgány, e, s tým teda, že samozrejme treba chrániť životné prostredie a verejné zdravie, aby, aby e, tie výsledky potom boli udržateľného charakteru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, náš kolega. Nech sa páči, Ovard. Thank you, uh, chair. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Kocolínovi za jeho správu. Vytváranie sieti v rámci jednotlivých úrovní Európskej únie na menej formálnej báze a na menej formálnych štruktúrach, to môže skutočne priniesť tie eh, iniciatívy smerom z, hora, z dola nahor a takto sa môže podporovať spolupráca a môže sa podporovať proces poučenia sa z vzájomných overených postupov, ktoré my máme na viacerých úrovniach. Ja som napríklad eh, ocenil takéto vstupy, keď som bol na regi- keď som sa snažil na ma- v rámci Spojeného kráľovstva, v rámci predchádzajúcich skúseností venovať miestnej politike na úrovni nižšie ako makroregióny. A je to skutočne možnosť, ktorá nás môže posunúť dopredu, pretože takýmto spôsobom vlastne, napríklad pokiaľ ide o moju krajinu, sa poukazuje celkom jasne na to, že to naše zmýšľanie Spojeného kráľovstva nie je správne, keď sa uvádza, že Európska únia iba uvaluje nejaké veci z hora, pretože vidíme, že tu je ten prístup z dola. A na jednej strane sa chcem vyjadriť pozitívne aj negatívne k tomu, čo povedal môj kolega z Holandska, pretože ja vidím, že sú tu tieto makroštruktúry a je veľmi dôležité, aby to fungovalo na úrovni medzi Európskou úniou a krajinami neeurópskej únie, a na jednej strane teda to vnímam pozitívne, pretože vidím, že sú tu vynikajúce formy spolupráce, ktoré tu existujú medzi jednotlivými krajinami, ktoré majú spoločné pobrežie Severného mora, ale sú tu na druhej strane určité bariéry, ktoré tu vnímame. Prečo? Pretože už pravdepodobne v budúcnosti my nebudeme členmi Európskej únie. Ja viem, že to sú určité veci, ktoré súvisia, pretože Eh, ja samozrejme nie som za to, aby sme opustili Európsku úniu, ale ak britská vláda, ak by táto vláda mala nejakú víziu, tak by už teraz hovorila o spolupráci v rámci oblasti Severného mora, pretože to bude skutočne mať veľký prínos nielen pre našu krajinu, ale pre krajinu ako Írsko, ktorá sa ocitne v budúcnosti skôr v takej izolovanej pozícii. Takže čo chcem povedať? Ešte nás neodpisujte, neodpisujte takéto iniciatívy, pretože v budúcnosti budeme musieť potrebovať a takáto spolupráca medzi tými krajinami, ktorí sú Európánmi, skutočnými Európánmi, bude musieť pretrvať a pokračovať aj ďalej. K tejto diskusii, k tomuto vstupu sa dá jednoducho otvoriť ešte ďalšie, ďalšia forma diskusie. Teraz dostane Jean-Pierre Alkin v rámci Európskej, e, pretože Európska komisia pripracovala nedávno o e, správu, pokiaľ ide o makroregionálnu stratégiu, takže k tomu vám dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcel by som zablahoželať spravodajcovi za veľmi dobrú správu, ktorá sa momentálne vypracúva. Máme tu už projekty a samozrejme počúvali sme s veľkou pozornosťou všetky tie vstupy spravodajcu k tejto téme chcel by som vám dať určité informácie, ktoré závislia s niektorými tými bodmi, ktoré tu boli vysvetlené zo strany niektorých poslancov. Najprv treba si uvedomiť, že tie makroregionálne stratégie sú prvkami, ktoré sú veľmi dôležité v rámci spolupráce medzi jednotlivými regiónmi. Stratégia pobaltského mora, tá je tu z roku 2009, Jonské more, ako aj Alpský región, tie sú novšie. To znamená, že uplatňovanie týchto stratégií sa momentálne začínajú iba na sú teda na začiatku. Zatiaľ sme v niektorých stratégiách ukončili iba výber niektorých projektov, ktoré ešte sa budú len realizovať. Avšak na dôvažok tej správy, ktorá bola predložená 16. decembra a bolo to prezentované rade aj parlamentu, tak komisia takisto vypracovala, myslím, že to bolo v mesiaci február, je tu aj staff working document, ktorý je dodatočný, ktorý už teraz predstavuje niektoré informácie kvantitatívne, pokiaľ ide o, inform, pokiaľ ide o spúšťanie týchto makroregionálnych projektov. Toto umožňuje mobilizáciu Eh, finančných prostriedkov z Európskej únie nad rámec transnárodnej spolupráci. Uvediem teda niektoré prvky, ktoré sa napríklad týkajú Palckého mora, bolo to tu spomenuté viackrát. Mali sme tu viaceré programy eh, tých krajín. Eh, vidíme, že sú tu viaceré projekty, ktoré fungujú veľmi dobre, alebo ktoré prispievajú v podstate k lepšiemu čerpaniu finančných prostriedkov z Európskej únie v kontexte tejto stratégie. Celková suma je viac než 3 miliardy eur. A pokiaľ ide o to, ak si uvedomíme, že napríklad je tu iba začiatok e, finančného rámca, ktorý bude tu pre obdobie po roku 2017, tak si musíme uvedomiť, že e, tieto finančné projekty benef- mali veľkú, veľký prospech finančných prostriedkov z Európskej únie. Takže pokiaľ ide uplatňovanie týchto stratégií, je to veľmi povzbudivé. Treba sa pozrieť na tie vzťahy medzi jednotlivými stratégiami a pokiaľ ide o zdrojmi, ktoré sa týkajú jednotlivých eh, foriem eh, eh, politiky rozvoja v rámci Európskej únie. A toto je vlastne aj to, čo bolo v tej správe zo strany Európskej komisie spomenuté. Budeme naďalej pracovať na tom podávaní správ a informácií, pokiaľ ide o fungovanie týchto makroregionálnych, eh, makroregionálnych stratégií. Budeme naďalej spolupracovať s rozpočtovými orgánmi a budeme ďalej hodnotiť ďalší vývin týchto projektov. Avšak pokiaľ ide o tie tri hlavné body, ktoré tu boli spomenuté vo vašej správe a ktoré sú vlastne predmetom diskusie, to správa, je to participácia členských štát a investície, to znamená tie prepojenia s ostatnými politikami. Ja by som možno začal s tým tretím bodom, kde hovoríme o, tie prepoje- o tých prepojeniach na ďalšie politiky. Vychádzajme z toho princípu, že tieto stratégie makroregionálne častokrát vlastne od samého začiatku sprevádzali určité obavy, ktoré idú nad rámec, nad rámec tých regionálnych politik. Napríklad pokiaľ ide o Baltské more, tak vieme, akým spôsobom sme sa dopracovali k týmto projektom a vidíme tu už aj nejaké konkrétne výsledky. Takže chcel by som povedať, že transversálna prierezová dimenzia tejto stratégie je veľmi dôležitá. Prečítali sme si napríklad odporúčanie ktoré sme tu mali, ktorá, ktoré sa veno, ktorá sa venovala tým stratégiám, ktoré sú kotvené viac v rámci politiky Európskej únie. To je to životné prostredie, takisto námorný priestor. Na druhej strane energetika, to je všetko kľúčové pre viaceré stratégie, spoločné pre viaceré stratégie. Ide o koncept, ktorý je veľmi dôležitý a zaujímavý, ktorý nám má umožniť dôležitú zmenu dopadu týchto stratégií a takisto sme videli, že napríklad výbor Envy sa bude musieť v tejto správe takisto vyjadriť, takže tá otázka, ktorá pre mňa z toho vystáva, je, že či táto diskusia identická bude súvisieť aj s ostatnými stratégiami a politikami, ktoré sú zastúpené v tejto stratégii, ako napríklad doprava a energia, v rámci toho, že do akej v kontexte pôsobnosti týchto stratégií v rámci jednotlivých politík Takže pre nás by bolo zaujímavé mať takúto prierezovú, prierezovú víziu, ktorá by bola veľmi zaujímavá. A pokiaľ ide teda o správu, management, to je pre nás veľmi zaujímavé, aby sme si uvedomili, ako, vlastne tieto strate- ako sa tá správa, management v týchto stratégiách bude vyvíjať. Chcel by som povedať, že ten management týchto stratégií sa musí prispôsobiť potrebám. Prešli sme od tej fázy konceptu ako náhle už sme mali túto stratégiu, tak potrebujeme politický konsenzus na to, aby sa to spustilo. Jednotliví aktéry týchto politik sú veľmi početní. Na začiatku to boli iba regionálne entity a štáty. Teraz, ako to už bolo spomenuté, tu máme aj viaceré, napríklad občianskú spoločnosť, súkromný sektor, ktorý zohráva kľúčovú. To znamená, ten manažment musí byť prispôsobený, posilnený, musí výsť v ústretí záujmom všetkých zúčastnených strán. A ešte posledná vec, ktorá je možno takisto dôležitá v rámci rozvoja takéto stratégie, to je vlastne účasť členských štátov a zdrojov z ich vlastných rozpočtov. Stratégie sú procesom, ktorý vlastne nazývame procesom z dola nahor a aby sme rešpektovali tento princíp, musí byť dôležité a legitímne, aby regióny a členské štáty zmobilizovali svoje finančné prostriedky, vlastné finančné aj ľudské zdroje, na to, aby urobili všetko preto, aby tieto štruktúry kooperácie a koordinácie, ktoré sú spomenuté v tej správe, boli patričným spôsobom vyzbrojené tak finančne, ako aj ľuďmi. Nebudem teraz hovoriť o tých skutočnostiach, že my skutočne sme boli radi, akú úlohu zohral parlament pozitívne v tomto procese v rámci tých prípravných aktivít a pilotných projektov, ktoré kde vlastne dojde k financovaniu týchto štruktúr koordinácie a spolupráce, kde vlastne tá životaschopnosť týchto stratégií ide prostredníctvom toho, že tie prostriedky, ktoré boli vyčlenené pre stratégie, budú takýmto spôsobom preinvestované. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vaše informácie. Ak sa chce spravodajca vyjadriť na záver, po tom, čo sme počuli vystúpenia viacerých prihlásených? Nič už e, e, netreba z mojej strany dodávať. E, samozrejme, teším sa na pozmenujúce návrhy a budeme sa snažiť eh, dať aj isté indikácie, návrhy, ktoré budú možno môcť byť eh, zohľadnené aj v práci komisie. Mm, ponechávam tu možnosť eh, otvorenú, najmä pokiaľ ide o tému migrácie, pretože môže, môžu sa zrodiť aj nové, nové nové špecifika v rámci regiónov práve vzhľadom na túto, túto výzvu a takže budem na tom ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. La Commission de l'Environnement. Ďakujem pekne. Výbor pre životné prostredie 28. septembra sa vyjadrí k tomuto. E, výbor Regi zase v novembri takže mohli by sme si stanoviť lehotu, pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, to 13. september do 17. hodiny. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k analýze veľmi dôležitej správy z môjho uhla pohľadu. Ide tu o úlohu regiónov a miest v rámci e, realizácie Parížskej dohody COP21, pokiaľ ide o zmeny klimatické, je to správa, ktorú odsúhlasili koordinátori a ktorej sa venuje Angela Valina, ktorá teraz dostane slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobrý deň. Áno, mm, ten, um, je tu určite istý konsenzus okolo e, globálneho oteplovania a um, bohužiaľ teda treba povedať, že okrem tých vedeckých údajov máme, máme aj príklady, ktoré sa tu objavujú e, každodenne nezabúdajúc na uragán v Houstone, teraz sme to svetkami v Karibiku. Máme tu nepriaznivé meteorologické faktory plus, plus to, že sa deje neudržateľný rozvoj v našej spoločnosti a to vedie k veľkým tragédiám. Napríklad v Houstone dôsledky um, uh, um, tam, tam e, odbudá pôdy a preto, preto, je, preto má pôda problém absorbovať vlastne vodu. A pokiaľ ide o údaje globálneho oteplovania, nuž e, tam tie údaje sú ohromujúce. Strata na ľudských životoch a environmentálne škody sú, e, nám prinášajú veľmi e, ohromujúce údaje a tieto všetky javy budú len narastať a to exponenciálnym spôsobom. Zmena klímy v každej oblasti planéty bude tak obrovská, že ľudská populácia a samozrejme aj, aj, aj, aj ďalšie živočíšne či rastlinné druhy nebudú mať čas na to prispôsobiť sa takýmto zmenám. Nož a to nás samozrejme privedie k ďalším e, stratám. E, či už ide na ľudských životoch, alebo, v tých, alebo k migračným pohybom. V európskych mestách žije 359 miliónov, teda 75 súčasnej populácie a predpokladá sa 80-percentný náraz do roku 2050. Predstavujú vlastne 80 využívania energie a vytvárajú 85 HDP. E, dosah klimatickej zmeny na regióny a európske mesta sú, je, je už evidentný a Samozrejme, situácia v regiónoch sa z tohto pohľadu môže líšiť. Okrem iného, Eh, sa tu zdôrazňujú aj eh, sociálne rozdiely. Niektoré sociálne skupiny či regióny sú tomu exponované viac. Eh, medzi najviac ovplyvnené osoby sú napríklad tí, ktorí trpia chabým zdravím, majú nízky príjem alebo sú imobilní. Počas konferencie COP21 v rámci OSN, 194 členských, 195 členských krajín 12. decembra 2015 prijalo Parížskú dohodu, ktorá e, nastavuje opatrenia na zníženie e, emisí skleníkových plynov cestou mitigácie, prispôsobania sa a e, odolnosti ekosystémov voči um, k globálnemu oteplovaniu. Základným cieľom je vyhnúť sa tomu, aby priemerná teplota presiahla 2 stupne Celzia v porovnaní s úrovňami spred industriálnej doby. A e, samozrejme je tu aj snaha e, obmedziť takýto náraz na 1,5 eh, stupňa Celzia. Preto treba, eh, aby došlo k transformácii na, eh, na eh, nízkouhlíkové modely, modely pri nízkych emisiách a my ako krajiny musíme navýšiť svoju kapacitu prispôsobovania sa a krajiny, mm, rozvojové krajiny majú v tomto smere dostať aj určitú pomoc um, Napríklad e, treba ešte pripomenúť nešťastné rozhodnutie Spojených štátov stiahnuť sa z, z Parížskej dohody a je to nedávne rozhodnutie prezidenta Trumpa, ktorý si myslí, že hospodársky rozvoj stojí nad zdravím našej planéty. Je to rozhodnutie, ktoré samozrejme medzinárodné spoločenstvo kritizuje a ktoré bohužiaľ um, prispieva k zhoršovaniu um, situácie. V roku 2015 v rámci OSN národné vlády dohodli ciele udržateľného rozvoja na nadchádzajúcich 15 rokov. E, s tým teda že boj proti klimatickej zmene je v samotnom srdci týchto politik. Na druhej strane sa priamo odvolávajú na nástroje, ktoré majú byť implementované v rámci miest. Napríklad tie najdôležitejšími sú e, cieľ 13 prijať naliehavé opatrenia na boj proti klimatickým zmenám a jeho dôsledkom. Cieľ 7 garantovať prístup e, k bezpečnej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých. Cieľ 11. Dosiahnuť, aby, aby mesta a, os, a ľudské osady boli inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné. Európska únia prispieva 9 percentami k svetovým emisiám a tri štvrtiny z nich sú práve generované v mestách. Preto, preto sa treba pridržať eh, dohôd COP21. Treba rozhodnúť o zásadných politikách pre naše mesta a regióny a treba aj zároveň ísť príkladom na globálnej rovni. Máme teraz takúto príležitosť. Môžeme byť e, dostatočne inteligentní, aby sme mohli navrhovať e, úspešné riešenia. Môžeme preukázať, že sa dá prispieť k rozvoju, skvalitňovať hospodárstvo a zvýšiť e, kvalitu života udržateľným spôsobom E, či už ide o životné prostredie, sociálnu oblasť alebo hospodárstvo. Možno že, možno, že Spojené štáty sa budú chcieť pridržať tohto svojho rozhodnutia, ale určite americkí občania ešte môžu ale určite americkí občania môžu prispieť značným spôsobom k jednotlivým riešeniam. Uh, Cieľom balíčka pre klímu a energiu sú na 2020 zredukovať 20 ehm, skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990. Cieľom je, aby 20 spotreby energii pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie a cieľom je dosiahnuť 20 zlepšenie energetickej účinnosti. Na rok 2030, aby um, emisie skleníkových plynov dosiahli 40 aby 27 e, spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, aby sa dosiahlo 20-percentné zlepšenie aj v oblasti energetickej účinnosti. Na rok 2050 zredukovať emisie o 80 e, až 95 porovnaní s rokom 1990. To sú, to sú ciele, ktoré e, boli nastavené na druhej strane stratégia prispôsobovania sa klimatickým zmenám Európskej únie nastavuje 8 akčných kov. Ehm, e, nebudem ich podrobne vymenúvať, aby som by som bola stručná. Máme tu, máme tu aj dohovor starostov. Cieľom je zoskúpiť e, miestne orgány, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k tomu, aby dosiahli e, európske cieľa, či už ide o klímu alebo energiu. V roku 2014 sa to doplnilo iniciatívou Um, cieľom ktorej je prispôsobenie sa eh, klimatickým zmenám. Obe iniciatívy sa potom eh, zoskupili v roku 2016 do dohovoru starostov pre klímu a ehm, energiu. Ehm, starostovia a primátori sa zaviazali aktívne podporovať eh, vytýčené ciele do roku 2030 zníženie o 40 a dohodli sa prijať e, integrovaný prístup, e, ktorý pokiaľ ide o, o znižovanie alebo prispôsobovanie sa týmto zmenám a zaviazali sa, že sa budú snažiť o poskytnutie, o zabezpečovanie mm, e, obnoviteľných zdrojov energií. A, a samozrejme do tohto paktu sa môžu pripájať aj tie krajiny, ktoré nie sú členom Európskej únie, ale ktoré zdieľajú podobné odhodlanie bojovať a um, na začiatku tohto mesiaca tento pakt má už viac ako 7500 miest a celkovo ide, celkovo ide um, o viac ako 200 miliónov osôb. Mm, počas roku 2016 na neformálnom zásadnutí uh, pre mestský rozvoj sa schválil Amsterdamský pakt s tým, že sa tam revidovali ciele urbanej agendy, kde sa hovorí o, novom, o, o novej správe, cestou ktorej členské štáty, mesta a iní aktéry, ktorí majú záujem sa zúčastňovať, môžu spoločne pracovať. Tam sú dôležité tri nástroje, na ktoré sa celá práca zacieluje. Poprvé, e, politika spoločenstva, zlepšiť reguláciu, financovanie a poznatky či vedomosti. Metodika vychádza um, e, z formovania partnerstie, ktoré sa, ktoré sa členia podľa tém, mnohé, ktoré e, podľa tém, ktoré už priamo či nepriamo majú, majú dosah na, na e, klimatické zmeny. E, obehové hospodárstvo, za, zamestnanecké miesta, kapacita lokálnych hospodárstiev, energetický prechod, udržateľné využívanie pôdy, E, mestská mobilita, um, digitálny prenos, smart cities, verejné inovatívne verejné obstarávanie a tak ďalej. Rozvoj partnerstiev možno sledovať na webovej stránke eh, komisie Futurium, ak by niekto chcel eh, nazrieť do obsahu. My chceme touto správou potvrdiť záväzok Európskej únie, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám a navrhnúť mitigačné politiky a politiky prispôsobovanie, ktoré určite prispejú k tomu, že príjmeme náležité rozhodnutia k tomu, aby sme mohli zlepšiť, skvalitniť život našich občanov a aby sme tak uskutočnili najmä e, udržateľným spôsobom s tým, že zaručíme, že naše budúce generácie dostanú našu planetu v tých istých podmienkách, aké sme ju dostali, ale že znemožníme, ale, ale že e, prispieme k tomu, že tieto podmienky a tá situácia bude ešte lepšia. Samozrejme, treba, treba pracovať na riešeniach, Eh, nakoľko veľká väčšina eh, skleníkových plynov sa produkuje v mestách. Mm, treba ďalej, treba ďalej pracovať na energetických riešeniach, na izolácii budov a tak ďalej. Ehm, kvalita ovzdušia, legislatíva príslušná, eh, vzťah e, medzi vidiekom a mestami. Toto všetko sú aspekty, ktoré, ktoré, ktoré e, vlastne spadajú pod túto tému a treba ich práve riešiť, aby sme mohli realizovať príslušné politiky znižovania a prispôsobania sa. Tých sektorov je veľa, ktorých sa to týka, či už ide o verejné alebo súkromné podniky a e, tieto všetky musia byť súčasťou riešenia. Reakcia, e, respektíve odpoveď musí byť integrovaná, či už na horizontálnej alebo vertikálnej úrovni. Ako už som uviedla pri iných príležitostiach a dnes tu znovu chcem zopakovať počas prvej výmeny názorov, všetky, všetky podnety a návrhy vítam a pripomeňme si, že E, klimatické zmeny, nevedia, e, čo sú politické ideológie. Sme v tom všetci rovnako. Správa má tri zásadné komponenty e, nastavenie primeraného rámca, ktorý je potrebný na, na, na náležit, ktorý je potrebný pre, na, pre, pre kroky um, a Druhou časťou bude, budú informácie o regiónoch a poslednou časťou budú náležité odporúčania. Ja si myslím, že na to, aby sme definovali účinný rámec, bude potrebné na, vytýčiť si regionálne a národné ciele, ako napríklad redukcia regionálnych emisí skleníkových plynov. Ehm, potom budeme musieť riešiť aj jednotlivé odvetvové emisie, požiadavky na energiu. Musíme, musíme musíme sa zaoberať aj subvenciami v spojitosti s fosilnými palivami a nezabúdajúc aj na zamestnanecké miesta, aby, aby to riešenie bolo udržateľným aj v sociálnej oblasti budú, budú potrebné zmeny technologické, ekonomické a tak ďalej. Preto, bude, preto e, environmentálne politiky budú musieť byť v súlade s inými politikami, s tým, že budeme musieť zavádzať adaptačné opatrenia do programov Európskej únie. A je veľmi dôležité, aby aby aj politická reakcia bola náležitá a komplementárna, pokiaľ ide o znižovania vplyvu a adaptáciu na situáciu. Treba e, znížiť emisie skleníkových plynov, aj znižo- e, a to možno dosiahnuť aj cestou znižovania spotreby energie. A čo je ešte dôležité, prípade prispôsobovania sa treba anticipovať negatívne dosahy. Treba príjmať vhodné opatrenia, aby sme minimalizovali potenciálne škody. No a takýmto spôsobom e, treba prijať opatrenia napríklad v, v doprave, mestskom plánovaní. Um, treba, treba, aby sme pracovali na tom, aby mestá neboli upchaté autami. Ďalej sú tu veci ako mm, hospodárske plánovanie, monitorovanie, hodnotenie. Toto všetko, toto všetko musí mať autonómny, mm, autonómne zácielenie čo si vyžaduje aj dlhodobú víziu a hĺbkové štruktúrálne zmeny. Zmeny zmeny politík, ktoré budú, ktoré budú mať za cieľ zmenu postupov v praxi. Ďalšími dôležitými prvkami budú napríklad zvyšovanie povedomia a účasť našich občanov na opatreniach, ktoré majú byť prijaté a na štruktúrálnych zmenách, nezabúdajúc na zodpovednosť regiónov, aby tieto mohli vykonávať efektívne politiky a No, tým spôsobom bojovať proti klimatickým zmenám. Ďalej dôležitá spolupráca medzi regiónmi a včlenenie rodovej rovnosti do týchto politík, rodového hľadiska do týchto politík. Um, netreba zabúdať na koheznú politiku a integrácia klimatických cieľov do budúcich eh, viacčlenných finančných rámcov by mala zaručiť, že výdavky Európskej únie prinesú naozaj špecifickú a, a špecificky a, a... Ešte jednu minútu. Áno, takže toto všetko má za cieľ dosahovanie cieľov Európskej únie, ktoré by mali byť ešte, ešte ambicioznejšie, než sú ciele COP21. Pokiaľ ide o koheznú politiku, tam by sme mali rozlišovať jednotlivé prístupy, či už sa týkajú znižovania dosahu alebo prispôsobovania sa tejto situácii. Dobre, takže pomaličky už končím. Skončím príkladom. Príkladom zlého plánovania a chýbajúcej koordinácie e, jedného takého námetu či myšlenky, ktorá je pozitívna. Je zrejme, že v kontexte mojej správy e, Eh, ja by som chcela povedať, že je veľmi dôležité obrátiť našu pozornosť na dôležité aspekty. Napríklad príklad toho, kam nás niekedy dovedú politiky. Prepačte, musím vás zastaviť. Mm, A musíme dodržať čas. rovnako aj zohľadu na tlmočníkov. Myslím, že sme dobre pochopili smerovanie vašej správy, vašu detailnú prezentáciu. V novembri predstavíte návrh správy pred výborom, takže ďakujeme veľmi pekne. A slovo dostanú teraz rôzni koordinátori za EPP. Mária Spiraky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda kolegyne, kolegovia. Ja uvediem niekoľko úvodných myšlienok k správe, aj keď nemyslím, že to je správa, ktorá by mala riešiť všetko no, v súvislosti s klimatickými zmenami. Ja sa budem sústrediť na úlohu miesta obcí. Ako všetci viete, konferencia 21 alebo COP21 požiadal mm, mesta a obce, aby sa vynasnažili viac a zamerali svoje svoje opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, kohezná politika, zohrá dôležitú politiku, dôležité miesta, na to sa budem hlavne zameriavať a hlavne tri tematické ciele, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s klimatickou zmenou. Prvým systematickým cieľom je cieľ 4, a, a prechod na nízkouhlíkové hospodárstva, potom je tu tematický cieľ 5, a po tretie je to tematický cieľ 6, zachovanie chránenie životného prostredia a účelné, účinné využívanie zdrojov. Nedávne prezentácie na našom výbere hovoria o tom, že 56 miliard eur sa investuje do opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami. Podľa mňa to nie je dosť, ale v tomto prípade granty zohrávajú dôležitú úlohu a myslím, že sa na to musíme zameriavať. A preto ja som ochotná hovoriť úloha ďalších finančných nástrojov, o financovanie projektov, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám. A samozrejme, ja by som rada zopakovala, že my v EPP sme úplne proti záväzným cieľom vlasti klimatických otázok, hlavne na úrovni členských štátov. Ja sa teším na spoluprácu s pravdajcami na to, aby sme prijali dobrú správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za socialistov Louis Joseph Mosku. Nech sa páči. Ďakujem. Klimatické zmeny eh, sú veľmi komplexnou otázkou a problematikou, ktoré majú eh, dopady na celú našu planetu. Dopadá to na problémy sveta ako eh, chudoba, znamená populácia a tak ďalej. A preto potrebujeme spolupracovať vo všetkých oblastiach a rovnako aj spolupracovať výskumom a vývojom a potrebujeme uh, iniciatívy na to, aby sme sa uh, prispôsobili klimatickým zmenám a zaistili uh, udržateľný rozvoj vzdelávanie, veda, výskum potrebujú mať eh, výrazný a eh, významné postavenie v tejto eh, boji proti klimatickým zmenám. Týka sa to všetkých generácií, pochopiť dopad oteplovania planéty. Vďaka programom pre vzdelávanie klimatických zmenám v rámci udržateľného rozvoja môžeme prispieť na to, aby sme dosahovali naše ciele, a teda rovnako treba prispôsobiť vzdelávanie klimatickým zmenám, programy, e, ktoré sa pochopia, pomôžu pochopiť ľuďom a problematiku klimatických zmien, mali by, pocho- mali by podporiť e, kapacity členských štát Eh, v zaistení vzdelávania, eh, podpora nových eh, pedagogických postupov na školách a malo by sa podporiť senzibilizácie voči klimatickým zmenám a podpora neformálnych vzdelávacích opatrení. Pán predseda, ja by som vám chcel povedať, že kolega, kolegyňa Dančila um, chcela tento príspevok pre dnes Ja som to urobil v jej mene. Ďakujem pekne. Skupina Aldo, nech sa páči, áno, v mene nášho tenového spravodajcu pána Takulu. My sme eh, v prechádzajúcich dňoch eh, a týždňov zaznamená veľmi silné mozonové dažde v juhovýchodnej Ázii, a eh, v Karibiku veľmi silné hurikány, ale tiež v Amerike. A zatiaľ e, sucho na východe Afriky spôsobuje hladomor, spôsobuje obrovské množstvo klimatických utečencov, dopady e, ľudskej činnosti na klímu sú jasné. Sú to následky globálneho opatrovania, e, oteplovania a preto nepochybnosti o tom, že potrebujeme okamžité, okamžité opatrenia. Samozrejme, Parížska zmluva je prvou komplexnou klimatickou dohodou. To, aby som zachádzal do detailov, sme presvedčení, že to má potenciál na želané ciele. Tvrdenie prezidenta Trumpa proti tejto dohode, preto sa rozhodol, že odstúpia, to nemá žiadny faktický základ. Okrem vedeckých dôkazov na podporu zmluvy by sme sa mali tiež zamyslieť na inými argumentami pre všetky krajiny, eh, všetkých jednotlivcov na to, aby sme sa vynasnažili eh, zmierniť a znížiť emisie skleníkových plynov. Tým spravodajca si myslí, že eh, treba spolupracovať v prospech Parískej dohody, čo je prospešné pre mesta, obce, regióny. To je tiež prospešné na globálnej škále a preto musíme ďalej predkladať dôkazy pro, boji proti klimatickým zmenám, ale tiež musíme spolupracovať na to, aby sme zaistili lepšie životné prostredie v našich vlastných mestách a regiónoch. Rovnako vyzývam, že treba prijať opatrenia na to, aby sme sa lepšie dokázali pripraviť na búrky, záplavy, požiare je jasné, že tieto sa budú objavovať ešte čistejšie, častejšie. Globálne oteplovanie sa udeje, aj keď Parížská zmluva bude implementovaná. A rovnako e, chcem zdôrazniť e, naše snahy, ktoré môžeme my urobiť. Musí to byť e, v správach o mestskej agende napríklad energetická transformácia eh, je eh, dôležitou súčasťou, takže ja dúfam, že spravodajkňa to zohľadnia vo svojej práci a správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za zelených Bronis Rope, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dva Dva z troch obyvateľov Európskej únie žijú v mestách a petina energie sa spotrebuje v mestách a veľká časť alebo väčšina znečistenia väčšinu znečistenia spôsobujú mesta. A tu treba začať. Je jasné, efektivita rozhodne o tom, či dokážeme zaistiť bezpečnú budúcnosť pre našu planetu. V Parížskej dohode poprvýkrát sa hovorí o úlohe miest Európska únia a členské štáty sa zaviazali, že 20 dlhodobého financovanie budú venovať tejto problematike. Opatrenia proti klimatickým zmenám dostanú štvrtinu kohezných prostriedkov. To znamená, kladie sa tu otázka, či sa budú dať celenejšie umožniť tak sa budú dať prijať administratívne opatrenia tak, aby tieto postupky boli dva alebo trikrát zaučtovávané. Kohezné a e, prostriedky musia podporovať dosiahnutie cieľov do roku 2030. To znamená aj mesta a obce sa rozhodovať o tom, ako sa budú tieto prostriedky uplatňovať priamo, mestovate, priamo na meste. My chcem podporiť lepšiu účinnosť a možno tie najefektívnejšie, najúčinnejšie eh, mestávci mohli byť nejaká odmenené. Treba zavádzať stimuly, potenciál regiónov, treba v plnej miere vyčerpať regióny. Môžu implementovať len smernice národných vlád, ale musia byť zodpovedné aj za programy priamo na mieste. A to sa týka nielen oblasti dopravy alebo energetiky. Výmena najlepších eh, skúseností, spolupráca s ďalšími regiónmi, spoločný nárok na financovanie programov. My naďalej musíme ísť bez eh, revolúcie v oblasti E, technológií nemôžeme mysleť len na obnoviteľné zdroje energie a energetiku by sme mali maximálne decentralizovať. Každý spotrebiteľ by mal dokázať sám produkovať energiu a mať prístup k prenosovým energetickým sústavám. Zelená energia by mala mať prednosť v oblasti priemyslu by sme mali mať možnosť prejsť na zelenú transformáciu. O to dôležitejšie je zapojiť vedu, treba zajistiť technologický pokrok, Ja by som tiež hovoril o externých elementoch, aj keď táto správa hovorí len o mestách, ale mesta neexistujú samé o sebe. A tak eh, musíme prejsť eh, z uhlia na moderné hospodárstvo. Nesmieme zabúdať na to, že tieto aspekty musia ostať v centre pohodnosti a nespolíhať sa len na európsku podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vypočujeme si zástupcov DG Regio, pán Sander Salipers. A Roza ešte, nech sa páči. Roza Dama, to nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, témou správy COP21 e, je e, pre nás veľmi dôležitá. Mm. Ja sa vyjadrím teda jednak COP21 a jednak k ďalším návrhom. My sme nie sme úplne spokojní s tým, čo sa dosiahlo v Paríži. Sme si vedomí, že, to, že e, dohoda musí mať na zreteli aj reálnu ekonomiku a zároveň sme si vedomí toho, že zmeny neprídu z večera na ráno. Ako vieme, globálny cieľ bol identifikovaný um, a mali by sme dosiahnuť cieľ pod 2, 2 stupňa Celzie a samozrejme opatrenia národných členských štátov musia byť e, zlepšené, aby sme sa naozaj dopracovali k tomuto cieľu. Mm, ak zvážime údaje e, zo správy Office for the Reduction of Disaster, tak e, táto bola práve predstavená v Paríži a predstavila táto správa údaje. Um, hovorí uh, od roku 1994, kedy sa konala prvá konferencia, čiže COP1. E, viac ako 90 prírodných katastrof bolo spôsobených suchom, záplavami a uh, ďalšími Mm, extrémnymi meteorologickými podmienkami. S tým, že teda to stálo aj ľudské životy a mnohé, mnohé ďalšie, viac než 4 milióny osôb zostalo bez prístrešia. Spýtajme sa, čo by sme mali urobiť a čo môžeme urobiť za pomoci kohesnej politiky, aby sme mohli i my prispieť. Ako Európska únia musíme, e, sa musíme zaviazať naozajstnej dekarbonizácii a e, musíme investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Som kritická trošku k šéfom vlád, ktorí, e, ktorí, ktorí sa rozhodli, že sa nebudú zúčastňovať Parížskej dohody. Ehm, nemám povedať, e, ne, ne, nemáme čo povedať k tým, ktorí využívajú fondy EFSI na fosílne paliva. Nemáme čo povedať k, e, k financovaniu TAP a k tomu, že komisia nezakročí voči zastaraným e, spôsobom, zastaraným odvetviam priemyselným, ako napríklad oceliarstvo a tak ďalej. E, Čiže skutočne sa musíme zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť. Je to na nás, ku koheznej politike. Prečo e, by sme nezredukovali konkrétne emisie a že by sme, a že by sme to zradili do hodnotenia každého operačného programu. Pretože predstavte si naozaj koherentnú politiku, ktorá by bola nápojená na dlhodobú dekarbonizáciu, ktorú predpokladá Parížská dohoda. Dekarbonizácia neznamená odstránenie uhlíka, ale to znamená, že tu ide o elimináciu všetkých fosilných zdrojov. E, Mesta a vidiecké oblasti musia, e, musia práve podporovať e, tieto ciele, zelené technológie, pre reálne projekty dekarbonizácie, aby sme naozaj mohli upustiť od fosílnych palív. Čiže je našou povinnosťou um, sa zúčastňovať na týchto krokoch skôr, než bude neskoro. Ďakujem. Merci. Vraiment... Ďakujem pekne. Bolo by zlé nenasledovať tomu, čo žiadate. A ďakujem za to, že tu máme predstaviteľov komisie. E, pán Sander za DG Regio, nech sa páči, máte slovo. Alebo DG Klima, dohodnite sa medzi sebou. Áno, ďakujeme pekne. Bude to iné DG a možno iná e, osoba, ktorá ju reprezentuje, ale sme predsa len jedna komisia. Takže ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne pani Valela, spravodajkyňa, za takéto zmapovanie situácie a za a projekt takéhoto uznesenia. A teraz prejdem do angličtiny. Can certainly count on the unwavering. Myslím si, že slova uh, nemôže teda zostať e, táto situácia iba pri slovách a preto my chceme v budúcnosti posilniť naše chceme posilniť naše partnerstva. Budeme budúci týždeň v Montreali spolu s Čínou, Kanadou a chceme poísť, posilniť náš prístup, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Ako to už bolo spomenuté, klimatické zmeny si vyžadajú adaptáciu a treba k tomu pristupovať na všetkých úrovniach. A bola to práve Parížská zmluva, ktorá berie do úvahy práve úlohu miestnych úradov a miest na to, aby sa posilnilo úsilie v snahe znižovať emisie, posilniť odolnosť týchto regiónov a posilniť nové formy spolupráce. Vždy má strana dve mince, takže mesta tu čelia veľkým výzvam, už to bolo spomenuté, pokiaľ ide o vlny tepla, e, suchotu, záplavy, ale zároveň sú tu aj príležitosti pre mesta v tomto. Ja som sa stretla s niektorými príkladmi, kde už e, niektoré krajiny sa schopi, hostili svoje skúsenosti ako možnosti zarobiť na tom, aby mohli sprostredkovať svoje skúsenosti. Takže my podporujeme také mesta, ktoré pristupujú k riešeniu tejto situácie obdobným spôsobom a som skutočne rada, že môžem povedať, že máme 7500 miest, ktoré vstúpili do tejto dohody a zhruba 9900 miest má pripravených svoje adaptačné stratégie. Máme 24 členských štátov, ktoré majú národné adaptačné stratégie, takže to je veľmi dobrý výsledok. Ak vás zaujímajú napríklad výsledky, pokiaľ ide o tú dohodu primátorov. E, je to na našej webovej stránke, ale moji kolegovia vám to radi sprostredkujú. Pokiaľ ide o tie kroky v rámci tejto dohody medzi e, primátormi, tak vlastne vychádza to vlastne iba z záväzkov, ktorým sa títo upíšu. Takýmto spôsobom sa vlastne zaviažu urobiť konkrétne kroky, Pani Valela spomenula záväzky do roku 2030, ale napríklad do roku 2020 už treba povedať, že máme pripravené dobré kroky. Napríklad sa primátori zaviazali eh, k 27% a teraz momentálne už dosiahli z tých 27 23%. Takisto tu odznelo, že napríklad eh, spojenie záväzkov na európskej úrovni s, týmto, s touto snahou primátorov a miest vedie k tomu, aby sme e, realizovali túto našu ambíciu na celosvetovej úrovni v rámci dohovoru OSN o klimatických zmerách. A títo e, primátori sa stretnú v Bone v rámci nasledujúceho samitu a budú sa snažiť e, svoj počet e, ešte rozšíriť. V roku 2018 eh, UNF eh, trojité C ešte bude podporovať ďalej mm, tento dialog medzi regionálnymi úradmi na to, aby sme posilnili a dosiahli v podstate tie ciele boja proti zvyšovaniu teploty. Takisto sa budeme sústrediť aj na 6 šesť, v rámci tých šiestich eh, hodnotiacich správ sa budeme sústrediť špecificky na mesta. odlišné správy budú pripravené zase, pokiaľ ide o eh, ďalšie správy, ktoré budú nasledovať, ale tie ešte nemáme zasadené do konkrétneho harmonogramu. Takže čo je dôležité? Z krátkodobého hľadiska je dôležité to, aby tie konkrétne kroky na lokálnej úrovni podporovali vlastne snahy na národnej úrovni a takýmto spôsobom sa implementovali vlastne tie ciele na národnej úrovni. A preto vás všetkých prizývam, ktorí poza, prichádzate z miest, aby ste podporili túto ambíciu primátorov, pretože ide tu o kritickú, kriticky, dôležitú, kriticky dôležitý postup v rámci plnenia parížských záväzkov. Samozrejme, je tu aj určitá miera finančných prostriedkov vyčlenených z Európskej únie, Prepáčte, že vás prerušujem, ale už sme trochu omeškaní, takže chcel by som vás požiadať, aby ste ukončili svoj vstup. Pokiaľ ide o financie z Európskej únie, máme tu určitú mieru financií, ktoré sú vyčlenené. Chceme pomôcť miestam, aby lepšie zorganizovali ďalšie investície. A na záver, v súčasnom, eh, súčasnej klíme, ktorá sa týka vlastne aj amerických miest, tak treba povedať, že mesta zohrávajú kľúčovú úlohu a takisto e, sú dôležití na to, aby sa tie miery investícií ešte zvýšili v budúcnosti. Takže tá výzva pred nami je síce veľká, ale dúfam, že ju to zvládneme a dúfam, že to zvládneme spoločne. Je vous remercie. Donc, nous sommes ici. Ďakujem veľmi pekne. Ide tu o prvú výmenu názorov a opäť tu máme prezentáciu zo strany našej kolegyne. E, v novembri teda bude tento projekt prezentovaný. Tá diskusia bola skutočne veľmi bohatá. Ja ďakujem Valine za prezentáciu, detailnú prezentáciu, ktorá nám načrtla jasnú predstavu toho, že sa nám nepodarí dosiahnuť ciele COP21 bez toho, aby sme skutočne zaangažovali mesta, pretože tie e, čísla, ktoré Sofi si prezentovala, na to poukázali a musíme sa takisto sústrediť ešte trochu viac aj v rámci našich postupov smerom k týmto cieľom. Ďakujem veľmi pekne, týmto končím toto zasadnutie a žiadam tých, ktorí budú účastní na zasadnutí koordinátora, aby zostali a ostatní môžu opustiť miestnosť. Apelujem na vás v tom zmysle, že budeme mať vypočutie popoludní, bude tu účtovný dvor a generálny riaditeľ DG Regio, pán Lemaitre, a som presvedčený o tom, že tu budú viaceré otázky z vašej strany, ktoré sa budú adresovať na našich pozvaných hostí. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na popoludňajšiu diskusiu. Ďakujem všetkým, ďakujem komisii takisto za reakcie.